si našli miesto. J'ouvre donc notre séance de commission des budgets. Et je dois... Otváram dnešné zasadnutie výboru pre rozpočet a ja o 16.30 bohužiaľ budem musieť odísť. A ja ďakujem pánovi Sarmavovi že súhlasil s tým, že ma nahradí a bude potom ďalej predsedať schôdzi od 16.30. Rád by som eh, si potvrdil, že návrh programu schôdze môžeme schváliť bez pripomienky. Nikto nemá žiadnu pripomienku. Ja ako predseda nemám žiadne oznámenie. A ak súhlasíte, tak by som poprosil od vás schválenie zápisníc, ktoré sa konali 20. 21. marca, 27. marca, 24. 25. apríla, 11. mája a 29. a 30. mája. Má niekto nejaké pripomienky k zápisniciam? Ak tomu tak nie je, tak ich budeme považovať za schválené. A teraz veľký moment dnešného dňa a síce vypočutie na tému finančné nástroje, granty a iné spôsoby financovania a ako vybrať správny nástroj, aby sme e, splnili ciele EÚ. Ako si teda vybrať ten správny nástroj? Samozrejme, na to budeme potrebovať názory odborníkov, a určite budeme mať možnosť si vytvoriť názor, aby sme mali prvky k tomu, ako postupovať v prípade týchto nástrojov. Prezentácie sa budú robiť postupne. Najprv pán Jorge Núñez Ferrer, ktorý má na starosti Eh, Centrum pre eh, štúdie, pre štúdie európskej politiky, Center for European Policy Studies a potom pán David Dencer Speck z verejnej inštitúcie pre financovanie z Nemecka a riaditeľ eh, vyslaného pracoviska v Bruseli, potom pán Anatolio Alonso Pardo, zástupca riaditeľa pre ERDF z riaditeľstva pre komunitárne fondy ministerstva financií a verejnej správy zo Španielska. A potom pani Žužana Argitaj, riaditeľka pre európske fondy Confinancing and Financial Engineering Banking – Európskej banky pre obnovu a rozvoj. A potom bude možnosť rozpravy a pani Aider Guardia, Saba, Sabal urobí rezume z panelu, rovnako ako spravodajcovia pre finančné nástroje. Pán predseda Sarva má potom urobí e, posledné finálne rezume a poznámky k celému vypočutiu. A tak hneď dám slovo pánovi Jorge Nunesovi Ferrerovi. Ale ešte predtým pani Gardia Sabal, aby uviedla túto sériu. Nech sa páči, pani spravodajkňa, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi stručne, pretože cieľom dnešného poobedia je si vypočuť našich hostia a aký je ich názor a pohľad. A ak by to bolo možné, aj odpovedať na tú otázku a síce vybrať správny finančný nástroj pre akú politiku treba využiť ten, ktorý finančný nástroj, subvencie, dotácie či fondy. A aby sme zanalizovali situáciu vo využívaní finančných nástrojov v tomto VFR a aby sme sa pripravili na budúci viacročný finančný rámec. Vždy, keď hovoríme o finančných nástrojoch, veľmi často e, ľudia ich nie dostatočne poznajú, pretože nie všetci sú zvyknutí využívať verejné financie z komunitárnych fondov, ale Čím ďalej, tým viacej sa tieto financie využívajú. Nie je to nič nové, ale keď sa hovorí o rozpočtoch, veľmi často je jednoduchšie alebo obvyklejšie hovoriť priamo o subvenciách verejných politik a že tieto musia byť subvencované, ale s tým čím ďalej e, väčším používaním finančných nástrojov sa otvára aj diskusia o tom, ako a kedy používať a kedy nie a hlavne potrebujeme dostatočné informácie, aby sme rozhodli, ktorý nástroj alebo ktorý druh verejnej pomoci e, využiť v tom ktorom projekte. A v tejto diskusii, hlavne keď to súvisí s regionálnou politikou, sa tomu treba venovať. Veľmi často sme si vypočuli, že treba znížiť subvencie regionálnej politiky a že treba dať viacej financií do finančných nástrojov. Toto je taký lacnejší spôsob, ako financovať verejné projekty. A navyše je tam väčšia návratnosť a navyše podnecujeme aj súkromnú účasť. To všetko je síce pravda a ja s tým súhlasím, ale sú isté projekty a politiky, ktoré e, zo svojej podstaty sa môžu byť financovať len subvenciami. Takže to je tá diskusia, ktorú teraz rozvíjame, aby sme vedeli, ktorý nástroj je čo najúčinnejší a používať ho v prípade akej politiky, a to prostredníctvom európskeho rozpočtu. A preto sme sa rozhodli, e, že pán Jorge Núñez Ferrer bude poverený vypracovať túto štúdiu a tiež sme si mysleli, že bude zaujímavé si vypočuť e, viacerých hostí, či už je E, rôzne finančné inštitúcie ako predstaviteľa členského štátu, ktorí sú priamo zodpovední za tieto politiky a z inej banky, ako je Európska banka pre obnovu a rozvoj, teda EBOR. Takže určite, ako som už povedala, vypočujeme si výsledky štúdie a potom komentáre našich hostí. Ďakujem. Ja. Takže rozpravu e, takýmto spôsobom naša spravodajkyňa zarámcovala. Niekedy sú tu také pokušenia, keď nie je dostatok financií v rozpočte, tak e, využívať finančné inžinierstvo. Aby sme sa snažili o e, splniť očakávania a potreby EÚ. Prvý vystupujúci pán Jorge Núñez Ferrer, nech sa páči. Um, okay, thank you very much to have... Ďakujem veľmi pekne za príležitosť predniesť moju správu, ale chcel by som sa zamerať na logiku finančných nástrojov a aj na výsledky štúdie sa zameriam, zameriam sa na racionálny aspekt, aj na regióny, hlavne v súvislosti s využívaním finančných nástrojov. Rád by som vysvetlil, o čo ide, na čo sa teda využívajú tieto prostriedky. Nie je pravdou, že finančné prostriedky sú len náhradou. Otázka je, ako je čo najlepšie distribuovať tieto prostriedky, aby boli spravodlivo a náležite rozdelené. Čiže aby umožnili vlastne rozšíriť aj celkový diapazon činnosti. Alebo ide o to, aby sa nevyužívali granty vtedy, keď by ste ich nemali využívať. Takže už som mal e, túto prezentáciu, túto zobrazenú, ale zrazu to odtiaľ zmizlo. Bude to asi ťažké bez slajdov nejak prezentovať. Takže dúfam, že sa mi to podarí obnoviť. Poprosím, keby ste mi tam dali tie diapozitívy znova aby sa mohli premietať. Áno, toto je ono. Takže rád by som vám ukázal nejaké obrázky, aby som to zjednodušil celé, ale v prvom rade spôsob, ako je to prezentované. Aká je úloha finančných nástrojov? Existuje mnoho teórií a je tu mnoho rôznych aspektov, ako sa k tomu pristupuje, ale aká je praktická realita. O čo ide pri využití týchto finančných nástrojov? A prečo sa s nimi narába tak, ako sa narába? Toto je otázka, ale obávam sa, že nie celkom sa na to vždy zameriava aj pozornosť pri diskusiách. Poskyňte taký jednoduchý prehľad. Veľmi je to zjednodušené. A za aká je základná štruktúra? Prečo sa teda používajú? A konkrétne v správe si nájdete aj konkrétne príklady. Ale ja hovorím poviem najprv, aká je úloha finančných nástrojov a preto sa to budem snažiť čo najjasnejšie a zrozumiteľnejšie vysvetliť. Máme rôzne systémy, ktoré majú podporu EÚ. Sú to požičky, granty, garancie, ale aj financovanie základného imania. Ide o finančnú podporu. Je to čosi ako e, podiel na vlastníctve. A potom sa zameriam aj na ratio a taktiež na ex ante hodnotenia. Toto riadiace orgány e, vytvorili takto nástroj a nakoniec e, aj e, banka to vyžaduje. to je v podstate jeden z tých nástrojov, ktorý sa využíva pri grantoch. Potom sú tu niektoré základné odporúčania a budem diskutovať aj o tom, ako sa aj využívajú. A potom sa zameriame aj na iné oblasti. Často počujem z parlamentu o tom e, hovoriť, že začíname sa dostávať do nových oblastí, na, napríklad FC. Takže troška aj o tomto pohovorím, čo to znamená. Finančné nástroji, nástroje nie sú náhradou, podobne ako ani granty nie sú náhradou. Záleží však od štruktúry, ktorú tieto nástroje majú. Úloha finančných nástrojov. Rozpočet EÚ poskytuje príležitosti na garancie a záruky, teda požičky a aj e, na podporu základného majetku. Aký je účel? Ide o to, aby sa mohli vyfinancovať také produkty, ktoré môžu byť poskytované cestou banky a ide o zameranie sa na ciele EÚ. Tam predovšetkým, kde požiadavky na úver nie sú z iných zdrojov možné pokryť. Inými slovami, ide o to, e, ako sa dajú splatiť. Čiže samozrejme tam, kde to nie je prostriedok, teda kde neexistuje cesta ako tie prostriedky 25, tam sa nepoužívajú. Takže potrebujete proste myši úver Ide o to, aby z tohoto hľadiska tie projekty boli kvalitne postavené. A... Takže samozrejme, keď tie požiadavky sú vyhodnotené ako nie dobré, ako zlé, tak sa do projektu ani nepúšťame. Ide o to, aby projekty boli kvalitné a aby tam bola aj pomerne vysoká pridaná hodnota. Často sa hovorí o dlhodobých projektoch a Mm, jednoznačne sa vyžadujú zároky. Pri infraštruktúre nie je možné, alebo pri infraštruktúrnych projektoch nie je jednoduché spojiť úsilia, alebo skombinovať úsilia viacerých bank. Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa bank, tie sú veľmi prísne, pokiaľ ide o požičky a EIB, prípadne aj iné verejné banky, e, proste konajú tak, e, že musia zohľadňovať riziko. Riziko je ale relatívne, niekedy je vysoké a fakt je, že investičné banky ne, nehovoria o tom, že berú na seba veľké riziko, ale ich účasťou sa práve riziko môže znižovať. Ale často to vnímanie rizika je vysoké, hlavne keď ide o nový, pro, pro, nejakého, pardon, nový produkt a Samozrejme, týchto finančníci nie sú fyzici alebo e, nejakí inžinieri a preto im treba vysvetliť náležite aj tieto technické aspekty, aby mohli projekt vyhodnotiť ako finančníci. Takže potom banka môže poskytnúť záruky, že teda, takto to sformulujem. Banke treba náležite vysvetliť eh, ten projekt aj z technického hľadiska, aby finanční odborníci mohli projekt vyhodnotiť a poskytnúť patričné prostriedky. Okrem toho je to aspekt monetizácie eh, verejných eh, zdrojov z projektu. Čiže keď sa vytvorí teda povedzme tovar pre verejnosť, ale často sa týka aj takých produktov, ktoré sú dostatočne atraktívne. A v tomto aspekte ten finančný nástroj pomôže vášmu produktu, aby bol zaujímavejší. Čiže o toto tu ide. Je to jednoduché a keď sa pozrieme na finančné nástroje, snaha je nekomplikovať život. Takže čo tu chcem ukázať. Na jednej strane sú príjemcovia, no alebo a napravo. Tam vidíme, že či tam je nejaký prospech pre spoločnosť. Tie žlté, tam ide o projekty, ktoré sú z bankového hľadiska priechodné, ale snaha je dostať sa viac e, do toho e, pola, kde sa vyplní tá medzera voči trhu. A je to otázka dobrých projektov, ktoré povedzme nie sú financované dostatočne a musíme sa vyhnúť projektom, ktoré sú proti cieľom verejnosti alebo verejného sektora. Toto je veľmi zjednodušené, ale tu je veľmi dôležité, keďže hovoríme o zlyhaní trhu. Hej, zlyhanie trhu je príčinou toho, že na trhu existuje medzera. Je, a je tu viacero dôvodov. Banky nevedia vyhodnotiť produkt napríklad. A je tu mnoho ďalších možných dôvodov. A existuje mnoho analýz, ktoré sa snažia poukázať na tieto finančné nástroje, ale treba vedieť zmerať tú medzeru. A je veľmi, veľmi dôležité neurobiť chybu a nezačať korigovať e, e, tieto aspekty, keď sa e, sná, javí potom snaha robiť korekcie v politikách. A je tu proste niekedy názor, že sa podarí korekciou tej politiky celé to skorigovať, ale to môže byť práve chyba, pretože príčinou je tá medzera na trhu. Dôležité, aby nedochádzalo aj k zneužívaniu v bankovom sektore, ale keď dochádza ku tomu, že existujú administratívne prekážky pri realizácii produktu alebo projektu. Takže je dôležité e, zamerať sa aj na možnosť zlyhania e, politík v tomto štádiu. Pri veľkých projektoch a pri výskume treba zaistiť e, teda to, čo je tu v tom druhom stĺpci, je garancia a základné imanie Hovoríme hlavne o Európskom fode strategických investícií, EFSI. Ale potom je tu ešte aj nástroj Spájame Európu. Ďalej tu máme systém pre podporu malých a stredných podnikov a tu existujú, existujú dva spôsoby, ako sa dá postupovať. Máme centrálne nástroje, tu sa ide cez EIF alebo EIB, alebo môžeme ísť cestou riadiaceho orgánu, tí vyhodnocujú tie ponuky. Teda, ak nechcú na úrovni riadiaceho orgánu udeliť e, tak, priamo na projekt peniaza alebo vyčleniť, tak to posunú na tú vyššiu úroveň hodnotiteľov a potom to tadial príde ku príjemcovi. Okrem toho sú tu ešte ďalšie fond, prostriedky, napríklad zo štrukturálnych fondov. To ide tiež cez stra, riadiaci orgán a cez tzv. holdingové fondy. Čiže sú tu viaceré modely. V podstate sú tri základné. Detailmi sa môžu líšiť, ešte existujú teda aj nejaké pododdiely týchto, ale sú tu tieto tri základné. EIB nezískava tie peniaze len tak z neba. Samozrejme, je tam podpora zo strany členských štátov a rozpočtu EÚ, ale ide tu hlavne o peniaze z trhu. Čiže EIB má schopnosť získavať tie prostriedky aj na základe toho, do akej miery sú kvalitné tie jednotlivé podniky, ktoré prispievajú do EIB respektíve samozrejme existuje dôvod, ako a prečo to takto funguje. Vytváranie finančných nástrojov. Máme tu obdobie 2014 až 2020 a toto bolo rozšírené na všetky tematické ciele, teda tieto finančné nástroje pôsobia v rámci všetkých týchto tematických cieľov. Teraz máme povinné hodnotenia a Skúmali sme 400 zo 111 ex ante hodnotení do roku 2015 a tých 40 bolo viac menej ukončených, ale ťažké bolo e, vlastne dopracovať sa k plnému zneniu analýzy a aj ich realizácie trvá dlho, teda niekde chýbali určité časti hodnotení a dopad týchto hodnotení na samotné nástroje je tiež ťažké zistiť. A toto samozrejme môže mať vplyv na rozhodovanie riadiacich orgánov v jednotlivých štátoch. Okrem toho sú tu aj ďalšie zaujímavé aspekty. Ak riadiaci orgán e, pracuje s týmito centrálne plánovanými nástrojmi, tak my poskytneme tieto prostriedky na úrovni centrálneho plánu a potom nie je potrebné vykonávať ex ante hodnotenie. Samozrejme, tieto ex ante hodnotenia môžu byť užitočné, ak sa to vykonáva na centrálnej úrovni, ale v podstate potom vám ostáva menej priestoru na to, že by ste sa sústredili na ďalšie veci. Ale tu vidíme uh, takéto hodnotenia ex ante. Market failures tu vidíme hneď ako prvé v prvom riadku, zlyhanie trhu a tam sa dochádza aj k e, neoptimálnym situáciám z hľadiska investícií. Potom sa tu hovorí o investičných potrebách, že to je príliš e, teoretické a finančne náročné. Ďalej a e, hodnotenie pridanej hodnoty, potom je tu páková. Tam, pokiaľ je aspekty kvality, tam sa tu rôznilo. Pákový efekt, tam to bolo OK. poučenia, áno, myslím, že to bolo pozitívne ale zistili sme, že riadiaci orgán poskytoval aj konzultantom priestor a ich e, vstupy boli dostatočne, teda niekedy boli pomerne slabé. Dôležité je, aby sa dokázalo, či to bolo vôbec užitočné. Často sa hovorilo o tom, že existoval nedostatok znalostí o financiách. Takže sú tu v tomto určité slabosti a dôsledky štátnej pomoci niekedy chýbali, teda vo viacerých prípadoch. Okrem toho tu boli ustanovenia, ktoré sa týkali e, prehodnotenia a často bývali dosť vágné. Pre mňa, keď som si prečítal toto, tak som si hovoril, je to užitočné? A troška som si kládol otázku, do akej miery to je naozaj užitočné. Zistil som, že napríklad e, tie požiadavky na riadiaci orgán bývajú často príliš náročné, až príliš. A ide o stovky e, strán, ktoré treba proste vyplňať, aby sa splnili pravidlá a ich požiadavky. Ak Samozrejme sú niektoré aspekty, ktoré sú užitočné, prečo ich stále treba ešte ďalej opakovať nejakými ďalšími analýzami. To, tu je dôležité, aby sme riešili otázku toho, čo nazývame market gap, čiže medzera na trhu. Na trhu. A či sa to dá kvantifikovať. A ne, existujú v tomto smere aj veľmi kvalitné štúdie. Okrem toho, e, investičná stratégia, to je veľmi dôležitá stránka a Väčšinou to vypracovávajú ekonómiovia, ale nie finanční experti. Takže oni pre banky nedokážu vypracovať takúto investičnú stratégiu a preto je toto slabá stránka a potom výsledky nie sú dosť dobré pomerne často. Na konci som mal potom dosť zlý pocit, pretože tam odznela kritika. Otázka je, nechať to ešte stále v tom systéme alebo nie? No keď tie riadiace orgány chcú mať niečo takéto, tak sa mu dobre, nech to zapracujú, ale musia sa dobre za, sústrediť na investičnú stratégiu a menej na tie ostatné časti. Teraz by som chcel ešte v krátkosti vysloviť tie závery. Či ide o zdieľané zdroje alebo centrálne plánované. Musíme mať na pamäti to, že všetky tieto finančné nástroje sa už objavili aj predtým. Napríklad ešte predtým, než prišlo EFSI a je tam mnoho podobných nástrojov, takže dochádza tu aj k opakovaniu a jeho dosť veľa. Ide o viaceré odvetvia a generálne riaditeľstva, regióny a tak ďalej. Dochádza aj k prekryvaniu. Často teda tie nástroje slúžia na to isté, ale sú tam proste iné osoby zodpovedné alebo iné orgány zodpovedné za to. Bolo by dobré, keby sme sa vyhli tomuto prekrývaniu. A aby sa to celé trošku zracionalizovalo ako? No, to je dosť kontroverzná otázka, ale faktom je, že finančné nástroje sú lepšie eh, riadené eh, na centrálnej úrovni rozpočtu. Prečo? Nie regionálne? Pretože vôbec sme... Je to ako s poistkou. Keď máte malú eh, nejakú obec a zabezpečíte všetky domy proti povodní. Proste keď je to aj na regionálnej úrovni, tak povedzme, keď príde povodne a postihne všetky domy, tak e, tá poistenia vlastne skolabuje, pretože musí všetko odškodňovať. Čiže e, či, potom čím je vyššie riziko, tým je aj vyššie percento. A preto je lepšie mať veľkú centrálnu jednotku a potom samozrejme aj lokálne treba mať vypracovanú kvalitnú stratégiu. Ale nie je dôležité, dobre, aby aj peniaze boli podstate, aby uviazli na tej lokálnej úrovni. Dôležité je zamedziť duplicitu. A myslím, že v budúcnosti by sme sa mali snažiť o konsolidáciu týchto nástrojov, aby sme sa dokázali vyhnúť krízam a ak je potrebné, samozrejme vzniknú aj ďalšie nástroje. Potom je dôležité vedieť aj monitorovať tie konečné ciele, nielen tie strednodobé treba samozrejme zaškoliť aj patričné množstvo odborníkov. A potom treba zistiť, či, sa, či to má aj nejaký prínos. Tie hodnotenia, ktoré napíše hoci kto, napríklad ex ante hodnotenia, by mali byť eh, zverejnené nielen na jednom nejakom mieste webovej stránke nejaké finančnej inštitúcie, ale mali by mať štandardný formát, aby sa dali jednotne vyplňať, pretože keď z rôznych eh, krajín prichádzajú tieto materiály v rôznom formáte, tak je to v podstate stiažené aj to čítanie. Ešte by som chcel spomenúť, že keď počujeme o rizikách a nerizikách a o tom, že či EIB berie na sebe väčšie riziko alebo menšie riziko, a tam nie je o to hlavná úloha takéto banky, či je už je to EIB alebo Národná banka nejakého štátu, tam ide hlavne o podporu projektov a investícií, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu pre EÚ. Čiže sú to ciele EÚ. A niektoré z týchto projektov môžu mať vysoký páko, vysokú mieru pákového efektu, iné zasa nie. Niektoré sa dajú vyfinancovať na čas, a niektoré zase trvajú príliš dlho, potom sa zvyšujú náklady Takže otázka je, či sa z toho projektu teda dostane aj niečo naspäť, či to prinesie nejakú návratnosť. Takže tiež to súvisí s aspektom rizika, či vysoké alebo malé. Ako postupovať, čo robiť? Teda či sa posunúť aj do oblasti, kde existuje vysoká miera rizika. Ako som už povedal, ťažké je e, investovať do oblasti, ktoré sú vysokorizikové. Takže tam potrebujete naozaj dobrú podporu a vyššiu úroveň rozpočtu. Potom je tu otázka, ako fungovať, ako operovať v situácii vysokého rizika a v takýchto oblastiach. Tam potrebujete vyváženosť medzi potrebami záruk a medzi tým, čo sa dá urobiť. A potom oproti tomu je ten pákový efekt. Čím vyššie je riziko, tým vyššia je miera pákového efektu. Takže treba to urobiť a čím viac sa snažíme expandovať cestou nástrojov, tým lepšie to musí byť pripravené a naprojektované a to nie je vždy jednoduché. Ale nestačí povedať len, že tento nástroj by mal urobiť viac. Otázka je v tom, či by ten nástroj nemal byť upravený, aby dokázal vykonať viac. Čiže to je tiež vec analýzy. Ďakujem, to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne za toto objasnenie, ako urobiť viacej s menej prostriedkami. a ako odpovedať na všetky očakávania, keď je rozpočet obmedzený a zoškrtený a komisia spustila Európsky fond pre strategické investície a bolo potrebné nejakým spôsobom vyriešiť nedostatok verejných investícií. A snažilo, snažili sme sa získať tam, tam trošku a dali sme tam nejaké financie, aby sme zaručili pôžičky v prípade e, zlej situácie. Máme síce ešte trochu času, ale nebudeme otvárať rozpravu pani Gardia Sabel, takže ideme rovno k druhému rečníkovi a to je pán David Dencer Spek. Nech sa páči. Um, dear Mr. Chair, uh... Vážený pán predseda, pani spravodajkyňa, ďakujem pekne za to, že ste ma dnes pozvali. Volám sa David Dencer Špek. Som riaditeľom kontaktnej kancelárie KFV konkrétne tu v Bruseli. Zastupujem teda nemeckú inštitúciu, budem dnes vystupovať v jej mene, ale chcel by som zúrazniť, že nielen v Nemecku, ale v takmer každom členskom štáte existuje eh, nejaká náradná eh, propagačná inštitúcia alebo banka v Nemecku. Máme regionálne inštitúcie tohto druhu. Ehm, teda zúrazňujeme, že ja budem približovať paralelu Nemecka, ale existujú podobné inštitúcie, a štruktúry v iných členských štátoch aj vo vašich. Najskôr by som chcel vysvetliť náš pohľad na celú vec. My ako poskytovateľ finančných e, nástrojov jednak v Nemecku, ale aj v rámci spolupráce s Európskou úniou a potom v druhom rade sa chceme venovať vysvetleniam toho, prečo sme považovali za strategicky významné spolupracovať s Európskou komisiou, s Európskym parlamentom, prečo sme súčasťou tohto procesu a tiež v čom je to prínosné pre našich partnerov z hľadiska možnosti financovania. Najskôr by som sa teda vyjadril k svojej inštitúcii, potom spomeniem stručne, ako vnímame finančné nástroje, aké sú naše skúsenosti a tiež predlžím niekoľko odporúčaní na záver. Naša inštitúcia KFV vznikla po druhej svetovej vojne, pritom cieľom jej vzniku bolo rozdeľovať e, pomoc z maršalových fondov. Nemecko, e, na rozdiel od iných krajín, nevyužívalo tieto prostriedky ako granty, na rozdiel od väčšiny ostatných krajín, ale využívali sme tieto prostriedky na e, dotáciu pôžičiek. Toto robila naša inštitúcia, KFV a Marshallov fond, ak sa nemyslím, teda teraz oslavuje 70. roky. U nás v Nemecku je to ešte súčasťou eh, nášho imania a vzhľadom na um, opakujúcu sa štruktúru teraz um, máme k dispozícii 500 miliárd a zhruba 70 miliárd každoročne. Teda v porovnaní s našimi partnermi z Európskej investičnej banky sme zhruba veľkosťou na rovnakej úrovni. Možno by som vypichol dve veci. Môžu sa dostaviť aj dlhodobé um, efekty prostredníctvom finančných nástrojov na úrovni úrokov. Teda parlament a komisiu chceme vyzvať, aby sa uberali týmto smerom. A ďalšia vec, e, a to radíme aj iným krajinám z hľadiska technickej podpory v budovaní propagačných štruktúr, vyžaduje si to čas my sme sa nedostali e, na tých 500 miliard priebehu 5 rokov. Ehm, dá sa to zvládnuť? Dlhodobo sa prejavia rozsiahle politické účinky, ale trvá istý čas na budovanie inštitúcií a na rozpracovanie celého procesu. Ďalej k samotnej inštitúcii v podstate fungujeme veľmi jednoducho. E, ponúkame len jeden e, produkt, a síce dlhodobé financovanie Poskytujeme jednak pôžičky, ale aj eh, eh, kapitále nie eh, však zúčtovacie služby ani platobné služby. Čo sa týka našich záväzkov, tak ako investičná banka veľmi podobne aj u nás je takýto zdroj financovania, pričom záruku nesie Nemecko ako štát a máme tiež naj vyššie dlhodobé hodnotenie e, troch Ačok. Možno to bude trošku ťažšie čitateľné, táto prísvitka, ale popíšem vám ju. Sú tu zhruba oblasti, e, na ktorých pôsobíme v ľavej časti. E, sú tu domáce produkty, to, čo robíme teda v rámci Nemecka, je to zhruba 50 miliard každoročne. Je to rozdelené medzi malé stredné podniky na jednej strane, e, medzi komunálne financovanie, súkromné financovanie na druhej strane. Ďalej v pravej časti, e, tam je zhruba 20 miliard každoročne, to je medzinárodné financovanie a tiež financovanie rozvoja. Teda my riadíme aj oficiálne rozvojové granty a pôžičky E, Federálnej e, republiky Nemecka, Spolkovej republiky Nemecka. Chcel by som zvorazniť najmä tri e, súvislosti, súvislosti s touto prísvitkou. Poprvé, keď sa pozriete trošku pozornejšie, tak si ste všimnete, čo robíme presne. Teda financujeme malé stredné podniky, inovácie, energetickú účinnosť. Máme teda dostatočne vysokú mieru konzistencie s politickými cieľmi únie. To by nemalo byť prekvapením tu sa držíme samozrejme smerovania našej spolkovej vlády. A, a spolková vláda do veľkej miery um, v podstate naplňa to, čo sa osúhlasí na úrovni Európskej únie. Ďalej je druhá vec. Sme jednotným kontaktným miestom v prípade Nemecka, teda možno z iných krajín, dajme tomu z Francúzska, poznáte iný model. Oni majú vlastnú inštitúciu na financovanie malých stredných podnikov, ďalej na e, potreby infraštruktúry e, je tu ďalší subjekt a na e, ďalšie potreby, dajme tomu na rozvoj, je francúzska FD. Tam to teda je trošku viac rozdelené. V Nemecku to máme všetko zastrešené pod jednou inštitúciou. Pre vás to v podstate znamená, pre Európsku úniu, že pre vás je najoptimálnejšie nájsť si vždy toho správneho partnera v každej členskej krajine. My e, máme teda, dajme tomu, takmer všetko podporované v Nemecku, ale nemáme k dispozícii nástroje v oblasti e, mikrofinancovania v Nemecku. Tam by ste sa teda museli obrátiť e, na iný subjekt. To je prvá dôležitá Um, otázka teda pri vytváraní e, finančných nástrojov musíte sa obrátiť na tú správnu inštitúciu, buď na úrovni Európskej investičnej banky alebo v členských štátoch, e, či na úrovni jednotlivých regiónov. Musíte e, zohľadniť to, že sú aj rozdielnosti, osobitosti medzi týmito inštitúciami. Každý sa orientuje na niečo iné. Ďalej, druhá vec z hľadiska podielu financovania, ktoré získavame z Európskej únie a taktiež z národných zdrojov. Vo forme grantov e, získavame zhruba 3 miliardy ročne od spolkovej vlády, teda financujeme 70 miliard v požičkách a v Imania získavame zhruba 3 miliardy z federálneho spolkového rozpočtu Nemecka. No to dokazuje, že finančné nástroje nie sú jednotným univerzálnym riešením. Mali sme eh, viacero diskusí s zásadných politickej obce, ktorí eh, hovorili o tom, že sa nahradia straty spôsobené Brexitom tým, že sa vytvoria ďalšie finančné nástroje. Čiastočne to je pravda, ale bude si to vyžadovať eh, aj rozpočtovú podporu. Samotné rozpočtové nástroje, finančné nástroje nebudú stačiť. Teda v našom prípade by to boli zhruba 3 miliardy ročne tej rozpočtové potreby. v hodnote 70 miliard e, je to financovanie, ktoré poskytujeme na podporu podnikania a tiež čiastočne aj nové podniky, teda e, buď e, majú financovanie z európskych zdrojov, alebo prostredníctvom nás z iných zdrojov. Sme teda národná inštitúcia, pôsobíme do veľkej miery prevažne na národnej vnútočatej úrovni, ale tiež sa snažíme o spoluprácu aj s ostatnými európskymi partnermi. Ak vytvoríme osobitný finančný nástroj pre malé stredné podniky, tak to je samozrejme niečo iné oproti tomu, čo je uvedené na úplne pravej e, strane. Dajme tomu, keď financujeme elektrárne niekde v Afrike, ako už povedal kolega predo mnou, Máme viacero nástrojov k dispozícii v európskej sfére a vždy je potrebné nájsť dostatočnú rovnováhu eh, medzi počtom nástrojov, ktoré sa využijú. To samozrejme závisí aj od toho, koľko politických oblastí chcete obsiahnuť. A to samozrejme závisí od eh, toho, kto, koho zastupujete, dajme tomu samozpráva aj v inej pozícii, ako súkromné subjekty, malé zrejné podnik a podobne. Ďalej, čo považujeme za finančný nástroj? Interne dosť e, intenzívne diskutujeme o tom, čo presne vlastne zahrňa pojem finančný nástroj. E, dopracovali sme sa napokon k záveru, že je najlepšie vnímať to z pohľadu konečného príjemcu. E, teda hovoríme o finančných nástrojoch v prípade, že koncový užívateľ získa nejakú formu pôžičky, grantu, z nášho pohľadu sa môže stať, že príspevok Európskej únie príde vo forme grantu, dajme tomu, dajme tomu v prípade rozvojového financovania, tam z európskeho rozpočtu sa poskytujú investičné granty, ktoré sa kombinujú na našej strane s e, pôžičkou na propagáciu. Je tu istý zmetok čiastočne my sme sa snažili zvorazniť, že nezáleží až na tom, či únia nesie aj za roku, teda či ručí za toto financovanie v konečnom dôsledku, však najdôležitejšie, či ten koncový um, príjemca uh, získa grant alebo nejakú inú formu finančnej podpory. Z hľadiska toho, čo sa dá odfinancovať z finančných nástrojov, to je relatívne jednoduché. Uh, v prípade, že máte neočakávaný cash flow, dajme tomu, keď máte naplánovaný projekt a zvažujete, či by sa mali využiť granty alebo finančné nástroje, tak rozhodne by bolo rozumné poskytnúť finančný nástroj do tých oblastí, kde sa očakáva cash flow v budúcnosti. Uvediem niekoľko príkladov. Môže ísť o študentské granty, e, študentské pôžičky a to by malo byť naviazané na cash flow e, študenta v budúcnosti v vzdelenej či blízkej budúcnosti. Dá sa teda predpokladať, že potom, čo ukončí vzdelanie, začne zarábať a bude schopný splatiť späť túto požičku. Ale môže ísť, dajme tomu, aj vo financovanie e, startupu. V prípadne infraštruktúry, tam um, to nie je celkom e, také jednoznačné, dajme tomu, keď sa financuje elektráreň, tam sa dajú využiť finančné nástroje. My financujeme, dajme tomu, aj cestné projekty v Afrike a tam naozaj to záleží od toho, či ide o vodnú infraštruktúru alebo iné druhy infraštruktúry. Také druh infraštruktúry, kde sa vyberajú poplatky, tam sa dá očakávať, že bude vyššia pravdepodobnosť platenia. Je teda potrebné uzrejmiť si tieto veci. Vieme, že e, otázke vody sa Európsky parlament dosť intenzívne venuje a z politických dôvodov nechcete, aby sa, dajme tomu, sektor vody e, nespoplatňoval, že tam sa stanoví hranica, že sa nebude na to môcť využiť finančný nástroj, e, to e, sa môže takto stanoviť. Na druhej strane však, ak sa rozhodnete, že chcete podporiť nejaký cestný projekt, projekt cestnej infraštruktúry a chcete to napojiť na poplatky, tam sa dá prepokladať, že sa dostaví cash flow a bude sa to môcť odfinancovať z finančného nástroja. Ešte niekoľko príkladov, e, ako k tomu pristupujeme. Tiež e, financujeme aj e, sírskych utečencov, konkrétne financujeme vzdelávanie. To samozrejme prostredníctvom grantov. Nedá sa totiž očakávať, že títo ľudia budú jedného dňa schopní to splatiť späť. Z toho nevychádzame. Ďalej, ďalší aspekt. Zohľadňujeme tiež udržateľnosť. Sme verejná inštitúcia. Nefinancovali by sme, alebo teda nechceme financovať nikoho, od koho očakávame, e, že nebude schopný to splatiť. E, to je samozrejme rozumné z hľadiska z e, mierne nášho rizika. Dajme tomu, nemôžeme, nesmieme financovať najmenej rozvinuté krajiny. Pravidla nám to neumožňujú. V tejto oblasti vieme, že granty sú potrebné, a rôzni aktéry tieto granty poskytujú my to podporujeme. V neposlednom rade ešte existujú obmedzenia z hľadiska oblasti pôsobnosti, dajme tomu, veľké podniky nefinancujeme z našich zdrojov, e, tak či tak totiž majú prístup ku kapitálovým trhom, nepotrebujú naše zdroje financovania. V prípade obrany, dajme tomu, to je ďalšia téma, ktorá sa relatívne podrobne rozoberá aj na európskej úrovni. Ani toto nám mandát neumožňuje e, finančne podporovať. Myslím si, že z vášho pohľadu je dôležité e, zaistiť, či tam je alebo nie je cash flow. A ešte posledná poznámka k tomuto. My nevnímame granty ideologicky e, e, na rozdiel od finančných e, nástrojov. Máme niekoľko príkladov, v ktorých využívame obe tieto formy. Dajme tomu projekty energetickou účinnosti s malými a strednými podnikmi. Tam sa prípadová štúdia financuje z grantu. Tam totiž nie je jasné, či bude možné to splatiť späť, či to bude dostatočne efektívne a potom, mm, keď príde na skutočné potreby financovania, to sa dá financovať eh, vo forme pôžičky. Teda dajú sa v prípade potreby tieto rôzne eh, formy skombinovať. Ďalší príklad rozvojového financovania. Aj tu poskytujeme investičné eh, granty, ktoré sa využívajú buď na čiastočne financovanie kapitálových potrieb alebo dajme tomu trhových štúdií a podobne. Teraz z nášho pohľadu nezáleží až tak na tom, či nejaký podiel z európskeho rozpočtu sa bude používať ako ručenie alebo ako grant. V skutočnosti ide o to, ktorý z nástrojov sa dostane k tomu koncovému um, príjemcovi. Tu by som chcel dokázať, e, teda znázorniť, e, kde presne pôsobíme aktívne. Je tu uvedené e, KFV, teda je to zamerané na nás, ale v mnohých oblastiach to platí aj pre našich partnerov v Španielsku, v Taliansku a mnoho ďalších národných, vnútroštátnych a tiež regionálnych aktérov v pravej časti sú spomenuté programy, Mm, dajme tomu Kosme a podobne, ktoré podporujeme. E, robíme to preto, že môžeme ponúknuť atraktívnejšie produkty, dajme tomu e, získavame e, prostriedky z európskych zdrojov, môžeme tým zvýšiť atraktívnosť našej ponuky. A ďalej druhý dôvod je, že vďaka tomu dokážeme lepšie koordinovať národné a európske nasadenie, dajme tomu v prípade financovania startupov, tu používame prostriedky z národného rozpočtu, ale aj z európskeho rozpočtu, kombinujeme to a vďaka tomu dokážeme ponúknuť jednotný výrobok malým a stredným podnikom v Nemecku. Ehm, namiesto toho, aby, dajme tomu, z európskej strany bol ponúknutý jeden produkt a z našej strany potom na vnútorčatej úrovni ďalší produkt. Domnievame sa, že je vždy efektívnejšie skombinovať tieto nástroje, aby teda bolo k dispozícii kombinované financovanie z vnútorštátnych aj z európskych zdrojov. Úplne vpravo sa zameriavame na externú dimenziu, teda Afriku, Južnú Ameriku. Tu dokážeme ponúknuť o mnoho atraktívnejšie podmienky našim partnerom v týchto krajinách, ale je dôležité, že e, to súvisí úzko s koordináciou e, dajme tomu Európska banka pre obnovu a rozvoj, e, okrem iného sú tu aktívne taktiež VBIF. Vďaka mechanizmu blendingu Európskej komisie. E, sú v podstate všetci zhromaždení za jedným stolom, prejednávajú sa projekty a spoločnými sílami s francúzskými e, kolegami, s talianskými, španielskými kolegami, e, spolu s európskymi inštitúciami. Dokážeme osloviť príjímacie krajiny, rozvojové krajiny a ponúknuť im jednu, jednotnú ponuku nedostávajú teda viacero fragmentovaných ponúk. Je to teda o mnoho efektívnejší proces. V prostrednej časti, eh, a to je eh, eh, naša špecialita, my tiež ponúkame financovanie v rámci EU28. E Máme viacero spoločných zdrojov financovania s národnými partnermi aj s Európskou investičnou bankou, fond Margarit, dajme tomu, alebo tiež fond na podporu vysokorýchlostného internetu, tiež podpora projektového financovania a taktiež projekty energetickej účinnosti. Tu je dôležité mať na pamäti, že všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, sú určené pre rôzne skupiny klientov a vzťahujú sa na ich e, rôzne pravidlá. Po tom, čo som si e, vypočul e, o to, že je tu snaha koordinovať, zjednotiť, nejako harmonizovať riešenia nás, to príliš neoslovuje, vnímame to dosť skepticky. My totiž ponúkame rôzne produkty rôznym našim klientom. Partneri sú tak či tak odlišní, všetci majú rôzne potreby, odlišné potreby. Chápeme, že je tu snaha ujednotiť to trochu, ale e, bude to potrebné e, dostatočne vyvážiť, teda nájsť správnu rovnáhu medzi mm, toto snahou zjednotenie a tiež medzi snahou vyhovieť rôznym osobitostiam. Čo sa týka našich skúseností, a tiež by som e, už e, začala trošku spomínať aj naše konkrétne odporúčania z hľadiska počtu nástrojov, ktoré by sa mali vytvoriť. Pre každú politickú oblasť e, by mal vzniknúť aspoň jeden nástroj. Trošku kriticky vnímame skutočnosť, že by bolo týchto nástrojov priveľa. Dajme tomu pre tvorivé a kultúrne oblasti, to by bolo namierené na konkrétne malé stredné podniky v sektore kultúry. Chápeme, že je to z politického hľadiska veľmi dôležité, ale v prípade e, e, našich e, služieb my financujeme malé stredné podniky, nie z jedného odvetvia konkrétne, to by sa totiž príliš komplikovalo. Podľa nás by bolo teda vhodnejšie stanoviť si jednotlivo nástroje, ale ak sa začnú deliť malé stredné podniky na 5 rôznych sektorov podľa jednotlivých nástrojov, dosť by sa to skomplikovalo. E, samozrejme, e, každý DG má svoj vlastný rozpočet e, a je tu snaha osloviť priamo jednotlivo klientov podľa jednotlivých sektorov generálnych riaditeľstiev, ale podľa nás to nie vždy dáva celkom zmysel. Takéto rozdielovanie ďalej druhá poznámka, druhé odporúčanie sa týka flexibility. Ak chcete spolupracovať s vnútroštátnymi aktérmi a ešte vysvetlím, prečo by to mohlo byť atraktívne aj z vášho pohľadu. Ste si všimnete, že trhové podmienky ešte stále sú veľmi heterogénne v Európe. Uvediem príklad. Malý a stredný podnik, dajme tomu v Nemecku, um, môžete požiadať financovanie 10-15 rokov, v iných eh, krajinách by to mohli možno byť len 3 roky. Takže keď zavediete nejaký jednotný celoeurópsky program, dajme tomu v dĺžke trvania 8 rokov, tým pádom odstavíte mnoho možnosti, ktoré nespadajú do tohto obmedzenia. Ak teda vytvoríte nové finančné nástroje, tak sa snažte o čo najväčšiu flexibilitu, možnosť prispôsobiť sa, dajme tomu, že to môže byť 5 rokov v Maďarsku, v Polsku, to môže byť 12 rokov, v Nemecku 15 rokov, vo Francúzsku 11 rokov. Uh, podľa toho, aké sú miestne trhové podmienky v danej krajine. Často vidíme, že je tu snaha predkladať nejaké jednotné riešenia. To môže fungovať v prípade veľkých infraštruktúrnych projektov, ale keď sa posunieme na tú nižšiu, menšiu úroveň financovania, tam sa dosť značne prejavujú už tie osobitosti medzi jednotlivými členskými štátmi a tam je rozhodne prínosná čo najvyššia flexibilita. Eh, ďalej eh, vyváženosť eh, medzi možnosťou doplnkovosti a, maximalizácie pakového efektu. To už tu bolo spomenuté. Európska investičná banka vytvorila mechanizmus v relatívne krátkom čase v snahe snažiť sa o čo najvyšší multiplikačný faktor. My by sme boli radi, keby sa to posunulo čo najskôr aj na úroveň malých stredných podnikov. Ehm, k tomuto sa chystá tiež konkrétny dokument, e, kde podrobnejšie vysvetlíme, ako by sa to mohlo uskutočniť v praxi. Ešte by som e, uviedol tri ďalšie poznámky, ale to zrejme nebude pre vás e, nový poznatok. Pri vytváraní finančných nástrojov je treba si uvedomiť výhody, mení sa tým povaha celého projektu, je totiž potrebné splatiť a tým sa zabráni efektu eh, tzv. čierneho pasažiera. Ďalším aspektom, výhodným aspektom je, že s tým automaticky súvisí mechanizmus kontroly. Často sa to totiž z úrovne grantov eh, posúva aj na finančné E, nástroje. Nie celkom to sedí, pretože tu nejde o granté, ide o požičku. E, s ňou sú spojené isté povinnosti ručenia. Veľmi často sa stáva, že tento príjemca e, získava pôžičku za veľmi atraktívnych podmienok, ale tak či tak je to pôžička a ak sa vychádza z tej istej logiky ako v prípade grantu, tak to jednoducho nie je férové a nebude to fungovať. Uh, E, tam sa teda bude musieť rozlišovať jasnejšie medzi grantovou podporou a e, podporou z finančných nástrojov. A ďalšia poznámka, čiastočne tie kontrolné mechanizmy sa musia uplatňovať e, aj na úrovni grantov. To uplatňujú do veľkej miery banky. A v prípade finančných nástrojov by sa to mohlo mierne upraviť. Myslím, že niekoľko stránok môžem preskočiť. To som chcel konkrétne popísať, ktoré nástroje využívame, ale prešiel by som priamo i hneď k tomu, kde sa snažím vysvetliť, prečo by bolo vhodné, aby sa investičná banka a komisia obrátili aj na národné propagačné inštitúcie. Čiastočne je to preto, že ponúkame doplnkovosť, to som už naznačil. Nemalo by sa to vnímať ako úspech, ak sa vníma len európska, eh, či národná, či regionálna podpora oddelenie samostatne. Myslím si, že cieľom by malo byť eh, skombinovať eh, viacero rôznych druhov podpory pre malý a stredný podnik, dajme tomu, a potom sa pozrieť na konkrétne výsledky. A toto sa môže podariť tým, že sa, dajme tomu, do toho zapoja národní partnery. Tí spravidla poznajú o mnoho lepšie rámcové podmienky, najmä čo sa týka potreb malého financovania, tiež majú prístup k národným možnostiam financovania, tiež poznajú priamo um, zainteresované subjekty, majú kontakty. My, dajme tomu, máme kontakty vo Frankfurte, teda, pardon, máme sídlo vo Frankfurte, financovanie však prebieha v úzkej spolupráci s regionálnymi bankami, a teda aj z pohľadu našej inštitúcie môžem povedať, že my to nerobíme samostatne, využívame poznatky miestnych, regionálnych alebo aj verejných bank, buď propagačných alebo verejných bank, ktoré sídlia priamo v mestách, kde sa poskytuje daný grant. Teda toto všetko je potrebné zohľadniť pri vytváraní dobre fungujúcich finančných nástrojov. Ešte niekoľko ďalších poznámok. V našej inštitúcii, ale aj spolu s našimi partnermi sa snažíme nediskriminovať. Snažíme sa spolupracovať s komerčnými bankami, s družstvenými bankami, so sporiteľňami. Teda u nás je možné osloviť ktorúkoľvek banku v ktoromkoľvek malom meste a požiadať o financovanie aj prostredníctvom nás. Aby som to zhrnul, trošku tento náš zoznam, zoznam našich želaní. Najskôr by sme sa teda eh, chceli prihovoriť eh, o väčšiu mieru synergii medzi európskou úrovňou a vnútroštátnou úrovňou, ďalej po druhé. Toto už do veľkej miery napokon aj vnímame. Eh, chceme požiadať o väčšiu dôveru národným partnerom. Komisia vykonáva pilierové hodnotenia, taktiež prebieha spolupráca s Európskej investičnou bankou a ďalšími partnermi a vidíme už, že mm, čiastočne sa podarilo zredukovať administratívnu záťaž, byrokraciu. Uvediem príklad. Ak, dajme tomu, chcete požiadať o 100 tisícový úver, aby ste začali podnikať v Nemecku, získate veľmi atraktívny produkt, s podporou Európskej únie, národnej vlády a máte možnosť získať to v ktorejkoľvek banke, v miestnej banke, ale má to aj sú stránku, pretože keď to budú zapojení štyria partnery, Národná banka, Európska úroveň, ďalej naša inštitúcia, KFV a ďalej e, IVF, musíte sa podrobiť štyrom e, súborom pravidel, teda podpíšete pôžičku, musíte sa tiež podrobiť pravidlám Um, dvora auditorov na európskej úrovni, tiež na vnútroštátnej nemeckej úrovni a v konečnom dôsledku si uvedomíte, že financovanie je len jedným z problémov pri e, zakladaní firmy a uvedomíte si, že si nie ste až taký istý, či vám to táto stojí. Teda je potrebné, aby ste zvážili nielen váš súbor pravidel pri vytváraní týchto e, nástrojov, ale musíte si uvedomiť, e, s ktorými pravidlami sa bude musieť potýkať koncový príjemca tohto financovania. Ak by sa podarilo obísť niektoré z týchto existujúcich pravidiel, my sa o to snažíme na národnej úrovni, dajme tomu, snažíme sa to zjednodušiť. A aj na európskej úrovni sa bude musieť zohľadniť celý súbor pravidiel, e, ktorým sa bude musieť podriadiť príjemca ďalej flexibilita. Už som to naznačil. E, podmienky na trhu sú dosť značne odlišné. Najlepšie by teda bolo vytvoriť také nástroje, ktoré už budú mať zakomponovanú dostatočnú mieru flexibility, aby možno, bolo možné ich prispôsobiť národnému a regionálnemu kontextu. A úplne posledná vec, predvídateľnosť. Spravidla s vytváraním európskej korporácii e, sú spojené isté náklady, dajme tomu v prípade študentských pôžičiek sa snažíme spolupracovať s e, systémom Erasmus. Máme za sebou dva roky rokovaní diskusii s Európskou komisiou, jednali sme intenzívne. Vyžaduje si to naozaj veľa času pri vytváraní týchto nástrojov a dajme tomu v prípade Kozme, alebo ďalších programov. Tam sme zaznamenali obrovské úspechy. Vďaka FC podarilo sa nám eh, dopracovať ku konkrétnym výsledkom. Bola by veľká škoda, ak by tie prostriedky neboli k dispozícii eh, do roka 2020. Pretože na jednej strane naši bankoví partnery, ale malé stredné podniky priamo v teréne potrebujú eh, dostatočný čas prispôsobiť sa novým programom. A my chceme, aby ich projekty bežali, ak sa vyskytnú rozpočtové problémy, ak sa nejako posúvajú pravidlá, spôsobuje to veľké ťažkosti všetkým zúčastneným stranám. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť. Sí. Áno, ďakujem za vaše odporúčania aj váš apel k jednoduchosti a flexibilite. My ako poslanci veľmi pozorne sledujeme tieto posolstva. Teraz dávam slovo pánovi Anatóliovi Alonsovi Pardovi. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať tomuto parlamentnému výboru aj Európskemu parlamentu za to, že ma pozvali a som veľmi rád, že mám príležitosť predložiť skúsenosti alebo víziu finančných nástrojov z hľadiska e, riadiacej organizácie. Možno sme bližšie k terénu, alebo možno sme bližšie k zemi ako niektorí z predrečníkov, ale ja sa ospravedlňujem, ale myslím, že aj tieto moje odporúčania budú e, praktické. Prezentácia má 5 častí. Najprv máme akési porovnanie toho, čo sa tradične a ako sa financo, financovalo tradične. Štrukturálne fondy to boli subvencie a potom finančný nástroj. Takže tu len veľmi stručne. Potom predložím víziu finančných nástrojov v operatívnych španielských programoch v období 2007-2013 a počas súčasného obdobia, čo robíme. A potom ide trochu naša vízia plusov a mínusov a ťažkostí, ktoré súvisia s realizáciou finančných nástrojov, hlavne v súčasnom programovacom období. A potom spomeniem niektoré novinky v nariadení Omnibus, ktoré hovoria o finančnom nariadení a rovnako ako kolegovia urobím na záver zo pár odporúčaní. Najčastejší systém financovania štruktúrálnych fondov, tak to sú subvencie, ktoré nie sú návratné pre organizmus, ako sme my, tak sú verejné organizácie, ktoré investujú, sú organizácie, ktoré majú programy pomoci, subvencií. A keď sa urobí výdavok, ktorý je e, preplatiteľný, tak nám potom žia, zašlú žiadosť o preplatenie. My to samozrejme overíme, skontrolujeme, pošleme to komisii a potom príde, prídu financie alebo tá pomoc z EÚ. Toto by bola tá mechanika alebo postup financovania prostredníctvom štrukturálnych fondov a v rámci tejto pomoci sú aj bonifikácie e, vo výške úrokov alebo pôžičky na urči- za určitý preferenčný úrok. A tu je tiež možnosť e, pokryť e, aj rozdiel tejto pomoci, ale subvencie, tam, že ten rozdiel medzi trhom a tou pomocou. Je to spôsob financovania E, takých nástrojov, ktoré nie sú finančné, ale kto, ktoré sú zároveň nie je potrebné e, vrácať financie. Ďalší spôsob financovania, to, čo my certifikujeme, certifikujeme vstup peňazí e, niekomu, ktorý platí nejaký fond, ktorý dáva financie, dáva požičky alebo udeluje nejaký rizikový kapitál alebo nejaké participatívne pôžičky alebo iný nástroj. A to je ten vklad financí do tohto nástroja. To je to, ten pokiaľ ide o tie oprávnené výdavky. A my potom to overíme, certifikujeme a pošleme to komisii a potom to nástroj, ktorý je spravovaný vykonávacím alebo implementačným orgánom, tak potom prichádza financovanie z týchto štyroch produktov. A to, čo my v nariadení voláme finálnemu e, poberateľovi alebo tomu, kto je určený adresát. A môže sa to robiť priamo alebo nejakým finančným sprostredkovateľom. Samozrejme, tieto fondy, ktorými riadiace orgány alebo správne orgány e, získali financie z EÚ, tak musia e, to sledovať. Takže to je mechanika, ktorá je odlišná než ten tradičný spôsob subvencií. používanie finančných nástrojov sa začalo používať v období 2007-2013 a tiež sa explicitne využívalo v nariadeniach a od súčasného obdobia po 31. marci už sú dva články nariadenie, ktoré, nariadenia, ktoré špecificky uvažujú o týchto nástrojoch. Aj vo vykonávacom nariadení sú ďalšie dva články, ktoré špecificky berú do úvahy tieto finančné nástroje. V predchádzajúcom období to boli nástroje finančného inžinierstva. Napriek tomu, že som inžinier, tak nie veľmi rád používam E, podstatné meno inžinierstvo e, s adjektívom e, finančné, ale hm, takto sa to používa. Regulácia bola relatívne nová a spúšťali sa teda dve iniciatívy pod záštitou EIB 1 Jeremy a druhá Jessica 1 bola určená pre MSP a druhá na projekty mestského rozvoja a energetickej účinnosti. V súčasnom období, aký je rozdiel s tým predchádzajúcim období ide o podnecovanie využívania finančných nástrojov a aby tá snaha je, nevždy sa to darí uľahčiť to v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Napríklad definujú sa určité nástroje, ktoré sú vopred zadefinované keď napríklad niekto príde do e, knižnice a vyberie si nástroj, ktorý mu najviac e, vyhovuje a ten e, si vezme a potom ho uvedie do, prak- uvedie do praxi. A potom máme nástroje, ktoré sú pre celú EÚ a ktoré sú priamo alebo nepriamo spravované komisiou cez EIB. To je tá významná novinka. Tu na to veľmi v tej tabulke nevidno, čísla sú malé, ale ide o to, aby som ukázala, aké sú bežné preferencie Európskeho eh, rozvojového fonda, štrukturálnych fondov využívania toho tradičného financovania v období 2007-2013, ktoré sme práve uzavreli, asi 85 komunitárnej pomoci išlo mm, na subvencie, teda na nenávratnú pomoc, finančnú pomoc a granty teda. A len tých 15 e, išlo na tie zvyšné. A v rámci týchto neobvyklých spôsobov boli aj veci, ktoré zmiešavali obe možnosti. Bolo možné kombinovať finančné prostriedky úvery a zo subvenciou alebo pomoci a navyše veľmi často mali rovnaký kód a to nebolo ľahké rozlišovať. Ak sa pozrieme na RFD, len 8 zdrojov v Španielsku sa e, venovalo na návratnú finančnú pomoc, tých 8 Pokiaľ ide o finančné nástroje v praxi, no žiaľ, tiež je to neveľmi čitateľné maličké čísla, ale dostanete to k dispozícii a budete si to môcť analyzovať. Čo môžeme skonštatovať? Počas predchádzajúceho obdobia sme riadili 4 e, finančné nástroje, 12 typu Jeremy, ale z tých 12 len jeden bol financovaný Európskym investičným fondom. Ostatné boli spravované na národnej úrovni, ale s rovnakou filozofiou alebo rovnakým typom, preto to voláme typ Jeremy a, a všetky tieto nástroje 930 miliónov eur a dve tretiny sa z toho využili. Spustili sa aj nové nástroje typu, nebolo to typu, bola to Jessica tie e, riadila EIB 220 miliónov eur a využilo sa asi 75%, takže tých 14 finančných nástrojov tak sa vytvorilo asi 1 miliarda 153 miliónov a ich využitie bolo cirka 70 Aká časť pomoci RFD sme e, venovali subvenciám, tak asi polovicu z tých 8 pomoci, takže 4 išli na bonifikácie, teda na splátenie úrokov, požičiek za výhodných podmienok, kedy sme dávali certifikáty a ďalšia polovica boli tie finančné nástroje. A v ďalšom tomto období to, čo prebieha, je, je operatívny program, iniciatíva MSP PIME, je to 800 miliónov, je to spravované EIB, je to nástroj globálne spravovaný v rámci celej EÚ, ale hlavní užívateľia sme my a šelská agentúra, ktorá ako prvá využila túto možnosť a v článku 39 nariadenia spoločných ustanovení je, takýto, je takáto možnosť a je to akýsi e, záručný fond. Využili sme opciu záruk pre nové požičky a pred možnosti e, sekuritizácie a išlo sa cestou deviatich finančných inštitúcií. Tento nástroj, hlavne keď vstupoval do praxe, tak musel čeliť veľkým finančným ťažkostiam, hlavne e, v prípade španielských malých a stredných firiem. A teda tento fond sa mal absolútne využiť e, v roku 2009, teda oveľa skôr, než ukončilo to obdobie, ktoré e, končí v decembri 2023. Odpoveď bola veľmi dobrá. Tie financie, ktoré sú asignované asi 96 a ten minimálny cieľ pákového efektu od 4 k 1, tak na národnej úrovni je to už pokryté. Tento nástroj, ktorý sa vytvára cez nariadenie na národnej úrovni v prípade Španielska, tá dohoda o financovaní, vzhľadom na našu administratívnu štruktúru, tak sme museli prijať určité špecifické záväzky pre každú z 19 autonómnych oblastí Španielska. A to zatiaľ ešte e, sa nerealizuje, takže ešte, to ešte musíme urobiť. A ako výsledok VFR sa rozšíri tento nástroj na 116 miliard ďalších eur a cieľom je v zmysle dohod, ktoré máme, tak je asi 5,5 miliardy eur pôžičiek eh, malým a stredným firmám. Takže to je eh, oveľa viacej, než sú tie minimálne podmienky. Teraz uvádzame do praxe finančné nástroje tradičnejšieho charakteru sme vo fáze vyhodnotenia ex ante, to je povinná fáza, ktorú spomenul aj niektorý z predrečníkov. A chceme spustiť ďalších 17 finančných nástrojov, ktoré sú spramované na regionálnej úrovni a jeden na národnej. Ešte zatiaľ nemáme celkové čísla, ale myslím, že ten odhad by bol medzi tým iniciatíva MSP. Ide minimálne o 1,5 miliardy eur, ide o relatívne čísla, tak to by bol asi dvojnásobok toho, čo bolo v minulosti. V tomto období máme síce menej finančných zdrojov, ale napriek tomu tie globálne zdroje sa zvyšujú a lepšie využívajú. A teraz vízia e, našej entity, aké sú plusy a minusy týchto nástrojov. Prvý, prvý plus či výhoda je to fond, ktoré sa dajú znovu používať, tam netreba zachádzať viacej do detajlov. Je to ten najadekvátnejší spôsob verejných financí v prípade rizikového kapitálu, participatívnych pôžičiek, de facto si neviem predstaviť, ako by sme mohli takéto projekty či aktivity financovať iným spôsobom. Je to alternatívny spôsob financovať verejné politiky, vychádzajúc z pomoci subvencií cestou požičiek. Naša entita má, ak, má, ak tá správna entita má dostatok financí, tak to môže prebrať a môže certifikovať komisii a môže istým spôsobom byť ten sprostredkovateľom, ale nie vždy e, ten sprostredkovací orgán má dostatok likvidity, aby mohol urobiť túto aktivitu, ale je to jedna z dobrých možností, aby sme využili tento, nástroj, finanč, tento finančný nástroj. objem ekvivalentných subvencií, ktorý by sa dosiahol úrokové sadby a podobne. Je to v prospech toho, aby sa získala takáto likvidita. Je to aj spôsob, ako rýchlo vykonávať komunitárne fondy, certifikovať projekt od projektu, tak sa môže certifikovať veľká dotácia finančného nástroja. Aj to je jedna z výhod. Náklady na vykonávanie, administratívne náklady a úroky a poplatky e, sa nespotrebovávajú tie zdroje technickej asistencie. Nie je potrebné ich programovať dodatočne pre tento finančný nástroj. Aj to je zaujímavá výhoda. A ďalšia dôležitá výhoda, možnosť mobilizovať súkromný kapitál a využiť aj skúsenosti súkromného sektora a jeho kapilárnosť, jeho bankový systém a tak ďalej. Viacej výhod v období 2014-2020 mať e, finančné nástroje, ktoré sú spravované na úrovni EÚ a sú tu možnosti miera spolufinancovania 100 Iniciatíva MSP znamená, že spolufinancovania e, z verejného sektora je 0 Stačí, aby EIB naznačila, aké zdroje potrebuje aby správny orgán oznámil komisii, že potrebuje toľko a toľko miliónov eur a tieto sa transferujú bez toho, že by e, Národný verejný orgán musel spolufinancovať. Takto je to v teórii. A aj by to tak malo fungovať. Je to aj možnosť spustiť finančný nástroj, ktorý pokrie všetky politiky, napríklad priority štrukturálneho fondu a môže to byť napríklad nejaká prémia vo výške 10 aj to je veľká výhoda. A v rámci týchto možností financovania fondov možnosť certifikovať eh, komisii a eh, žiadať eh, akúsi priebežnú platbu. Teda nie je znovu potrebné mať financovanie z verejných inštitúcií, ale môže sa urobiť istý predpoklad, aké budú náklady a to sa môže vopred žiadať od komisie a od EÚ, takže to je tiež veľká výhoda. Myslím, že aj to využívanie ďalších e, e, mm, orgánov ako vykonávacích orgánov, či už je to EIB a tak ďalej, bez toho, že by sa prešlo cez nejaký konkurs a tak ďalej a výber. My si myslíme, že to je tiež veľká a zaujímavá výhoda. Predefinované nástroje, aj to je ďalšia možnosť a plus keď sa spúšťa nástroj v určitom členskom štáte alebo regióne, tak aby sa splnili všetky kritéria a charakteristiky, ktoré sú zadefinované. Ale doteraz sa nám to nikdy nepodarilo, ale je to dobrá ašpirácia pri definícii nástrojov. Ďalšia z výhod. Ciele tematickej koncentrácie obdobia 2014-2020, výskum a vývoj, MSP, e, to sú aj e, tie témy, ktoré sú určené práve na tento typ investícií, napríklad nízkouhlíkové hospodárstvo. Tam ide o investície pre úspory, energetickú účinnosť, táto investícia má určitú návratnosť, sú tam úspory a to zaručí, že požička sa bude môcť vrátiť a to je jedna zo základných podmienok, aby finančný nástroj bol udržateľný. So všetkými týmito plusmi niekto sa spýta, tak prečo a prečo tie riadiace orgány sa nezbláznia a nevytvárajú okamžite finančné nástroje a prečo nevyužijú nie 8, ale 60 ale teraz prichádza tá séria ťažkosti a problémov. Ako povedali už predrečníci, každý nástroj e, nie je použiteľný v prípade každej verejnej politiky, ale sú tam aj určité ťažkosti, ktoré e, spôsobujú, že orgány sa nepúšťajú do týchto projektov. Prvý problém je naozaj zložité, náročné na čas urobiť vyhodnotenie ex ante v zmysle manuálov, uverejnených komisiou, tak táto je naozaj veľmi rozsiahla, veľmi dlhá. A riadiacie orgány, aby sme neriskovali, tak sa samozrejme snažíme splniť všetky kritéria a body, ale aby sme zabránili eh, budúcim problémom, snažíme sa splniť všetky ukazovatele a indexy. Potom Dohody o financovaní to je hlavný nástroj, ktorý reguluje financovanie každého finančného nástroja a dohodne sa s implementačným orgánom alebo vykonávacím orgánom, tak aj ten je dosť rozsiahlý. Navyše nástroje z EIB sú veľmi prácne, pretože je zložité aj viesť s nimi rokovania. Napríklad iniciatíva MSP trvalo nám jeden rok, kým sme mali viaceré dohody, ktoré boli potrebné na podpísať nielen asociačná dohoda, ale aj sprostredkovací úver, množstvo iných druhov dohôd, na ktoré nie sme zvyknutí v takýchto typoch nástrojoch a bolo to pre nás zložité a bolo to veľmi aj byrokraticky náročné. A potom je tu často aj nedostatok skúseností tých správcov. My sme naučení poskytovať financovanie, nenavratné požičky veľkým infraštruktúram alebo robiť subvencie, ale v tradícii EFRFD mm, na to nemáme, eh, alebo nie sme na to až tak zvyknutí a niekedy sa toho bojíme. Ďalší aspekt, zložitosť regulácie až nadregulácie a tu sú niektoré kafkovské ustanovenia a niekedy je naozaj aj zložité pochopiť, o čo vlastne ide v tých ustanoveniach. V niektorých článkoch, 10 článkov, hlavy 4 um, um, spoločných ustanovení je naozaj si to veľmi ťažké čo len prečítať a potom delegované nariadenie, 4 implementačné nariadenia a viacej ako 14, nie som si istý, že ich bude len 14, možno aj viacej usmernení, ktoré sú uverejnené komisiou. A je to podľa mňa až paranormatívny obsah. Aplikujú sa veľmi často, nevždy sú to normy, ale aplikujú sa ako normy a niekedy až, až s drastickou aplikáciou, než by to bola obyčajná norma. A potom je aj veľké množstvo regulačných obmedzení, ktoré sú dosť zložité na pochopenie, napríklad ako kombinovať verejnú pomoc, subvencie a finančné nástroje v jednej operácii. A nedávno sme mali takú pochybu pri aplikácii. Mysleli sme si, že to bolo možné kombinovať relatívne ľahko. Spýtali sme sa komisii, komisie. Komisia odpovedala, že áno, ale po dvoch stranách odpovede sme si uvedomili, že za týchto podmienok to jednoducho nie je realizovateľné, hoci oficiálna odpoveď od komisie bola, že áno, je tá možnosť kombinácie. A to nás vedie k tomu, že e, máme právnu neistotu napriek, napriek rozsiahlosti nariadenia. Sú tam ustanovenia, ktoré sú protirečivé a je zložité ich splniť napríklad v prípade obehového kapitálu, znovu využívanie zdrojov, úrokov a tak ďalej. To sú veci, že skutočne človek niekedy musí so svojím krkom na trh, e, aby e, e, splnil všetky tieto kritériá. Ďalšie dôležité aspekty. Možno stále opakujem to isté dokola, ale tento druh finančných nástrojov ide ďalej, než ten, čo by niekto, kto to nepozná, považoval než finančný nástroj. Je to o niečo zložitejšie, je tam viacej predbežných požiadaviek. Pre vašu informáciu detailné informácie a podrobné napríklad Keby sme hovorili o, len o subvenciách, e, že treba e, pokryť e, verejné výdavky, investície, aké charakteristiky, aké projekty, aké výsledky. Ale my tu predsa dávame nejakú pôžičku a predtým, než dáme, tak musíme zanalizovať solventnosť toho či ktorého a potom to získať naspäť a ak všetko naznačuje, že získame naspäť tieto financie, tak je to OK, ale nevždy je jednoduché, že až pokiaľ máme overovať a napríklad v prípade obehového alebo rizikového kapitálu, v ktorom momente máme urobiť tie overovania, v momente, keď sa udeluje kapitál alebo po dvoch rokoch, kedy čo sa overuje, výdavky, ktoré sa urobili, alebo investície, alebo kapitál, no čo chceš overiť? A keď sa to nezhoduje s plánom podniku, tak ho treba potom penalizovať, alebo čo, no ale však keď tú požičku vráti, tak ako máme postupovať? A to sú tie problémy, ktoré vyplývajú podľa mňa z niečoho, e, čo je považované ako subvencia čverená pomoc, hoci v skutočnosti to tak nie je. A to sú naozaj veľké ťažkosti pre nás a preto často odporúčame regionálnym orgánom, aby sa kontaktovali a my sa o to tiež snažíme na národnej úrovni s auditorským orgánom, ale je to naozaj veľmi prácne a nevždy sa auditory implikujú a sú ochotní vyjadriť. A to má okamžité dôsledky pre spoluprácu so súkromným sektorom, pretože finančníci si to jo rozmyslia, kým e, vstúpia do nejakého nástroja tohto druhu. A ak chceme pritiahnuť súkromný e, kapitál nielen cez sprostredkovanie, ale aby sme mali skutočný kapitál, ak určitá kontrola môže mať určité dôsledky, tak ten, ktorý poskytuje kapitál, tak si to znovu trikrát premyslí. A my si myslíme, že to je jedna z ďalších ťažkostí. A ešte E, k tým auditom a to, čo, povedal, čo som povedala aj k overovaniu. Tie riadiace orgány alebo auditorské orgány, ktoré robia overovanie, ale to je ex post, ale majú rovnaké problémy ako v prípade ex ante kontroly a to skutočne odrádza od využívania týchto nástrojov a od nástrojov, e, ktoré riadi EIB, pretože si myslia, že ak je to EIB, Eh, alebo oni práve, že keď chcú, aby to boli tie eh, projekty eh, riadené cez EIB, tak majú ľudia pocit, že sme nejakým spôsobom lepšie chránení. Ak finančný nástroj je spravovaný nejakým sprostredkovateľom alebo entitou, ktoré obvykle využívajú subvencie či verejnú pomoc, e, tak obvykle títo nemajú žiadny problém. Ale e, proste jeden verejný finančný sprostredkovateľ, ktorý má za cieľ financovať inovácia, je naučený na subvencia verejnú pomoc. Pre ňoho je to jednoduché, ale nie je to vždy tak pre všetkých. Tu je zoznam no, e, noriem. A na záver by som spomenul niektoré novinky nariadenia Omnibus. To, čo je naozaj veľmi zaujímavé a uvidíme, aké to dá možnosti príspevky Junckerovho plánu chápať ako príspevky a nástroja, ktorý riadený na úrovni EÚ a tým pádom by bola miera spolufinancovania 100%, tak by sa postupovalo podobne ako v prípade iniciatívy MSP. To je naozaj veľmi dobré vylepšenie. Ďalšie zaujímavé vylepšenie je, že je možné spustiť aktivity typu iniciatívy MSP nie len špeciálnym programom, ale prioritou v rámci programu. Aj to je zaujímavé uľahčenie. A potom ďalšie veci, ktoré nás nepokojujú, napríklad režim auditov, nástrojov, ktoré sú riadené cez EIB. EIB podľa nového návrhu nariadenia Omnibus by nemuselo robiť e, overenia ex ante a audity národnými orgánmi Možno by sme nemuseli e, vyčítať tento postup, ale e, táto povinnosť by sa nemala vytratiť v prípade iných, iných entít alebo sprostredkovateľov než EIB, ktorí sú v rámci kompetencií členského štátu. Nekonzistentnosť kontrol a vyhodnotení e, to môže priniesť e, skutočne nepredstaviteľné problémy a môžeme sa naozaj dostať do šlamastiky, kontrolovať niekoho, ktorý nemôže byť kontrolovaný a tak ďalej. Odporúčania. Myslím, že už z toho, čo som povedal, môžete vyvodiť, aké bude mať odporúčania. Praktiky riadenia finančných nástrojov musia byť harmonizované s tým, e, čo sú pravidlá finančného nástroja mimo štrukturálnych fondov. Teda potrebujeme regulačný systém jasný, presný a zabrániť nadmernej regulácii. Rovnako by sa nemalo postupovať v prípade pôžičiek a finančnej pomoci pre finálnych adresátov a rovnako by sa nemalo postupovať ako v prípade subvencií, ale bohužiaľ, žiaľ sa to teraz tak robí. A mám tu definíciu operácie v súčasnom nariadení, keď je vytvorená finančnou účasťou finančného nástroja a, a každého, každej finančnej pomoci prostredníctvom finančného nástroja Operácia je všetko a časť, takže tendencia aplikovať e, na jednu operáciu všetky požiadavky ako na celý projekt, tak aj to prináša problémy. Rovnako obmedziť e, reštriktívne alebo zbytočné ustanovenia. Spomenul som napríklad tie ťažkosti kombinovať e, subvencie a pôžičky. Nariadenie hovorí, rečník cituje, má to byť súčasťou operácie oprávneného výdavku, ktorý je e, odlišný než iná finančná pomoc. Niekto čo chce financie na výskum a vývoj, potrebuje spolufinancovanie 10 a potrebuje dodatočné financovanie pomoci a návratnú. A ak by chcel využiť výhody garančného fondu, ako je napríklad iniciatíva MSP, tak by to jednoducho nemohol robiť v rámci tejto definície. A to je nepochopiteľné. A posledná, alebo ďalšia, ďalšie odporúčanie, podporiť autonómnosť národných orgánov aby skutočne mohli navrhnúť finančný nástroj správnou istotou v zmysle ich e, obvyklých praktik. Samozrejme musia splňať všetky národné a európske legislatívne e, e, úpravy, ale zabraniť nadmernej a zložitej byrokratickej záťaži a normatíve. A tá posledná požiadavka, aby tie dodatočné texty, ktoré nemajú charakteristiku normatívy, ale vyžadujú sa s rovnakou striktnosťou, ako keby to boli normy, tak to je problém, lebo keď akýkoľvek audit e, využil tú tabulku e, tých kritérií a požiadaviek, ktoré som spomenul, tak veľmi pravdepodobne by zhodnotil, že tá finančná pomoc nebola udelená v zmysle potrebných podmienok. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci rečníkovi. A teraz využijem príležitosť a uvítam medzi nami hosti. Sú to predsedovia parlamentných výborov e, zo sveta. A zúčastňujú sa na seminári e, na vysokej úrovni budovaní kapacít tu v Európskom parlamente. Takže rád by som uvedal, uvítal medzi nami pani predsedničku a aj pánov predsedov. Teraz zasiahneme ešte hĺbšie do úžasného, fascinujúceho sveta finančných nástrojov a iných spôsobov financovania. A posledná v poradí, ale v neposlednom rade veľmi významná, je, je prednášajúca pani eh, Zuzana Hargitaj, ktorá nám poskytne eh, svoj pohľad na financovanie v nasledujúcich 20 minútach. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za pozvanie na túto rozpravu. Chcel by som poskytnúť niekoľko pohľadov z hľadiska uhľa pohľadu Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Tí, ktorí niečo poznáte, čo znamená tento názov inštitúcie, sme medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá sa zameriava na rozvoj súkromného sektora, čiže vyše 70 5 nášho, našej aktivity týka súkromného e, sektora. Sme aktívni v Južnej a Európe, v 12 štátoch Niektoré z týchto sa už e, stali členmi EU v roku 2004, niektoré 2007 a e, určitý čas sme pôsobili aj na e, území Grécka a Cypru. Vychádzame z trhových systémov určovania cien a samozrejme musíme byť aktívni v danej krajine a musíme brať do úvahy tie ďalšie aspekty, ktoré súvisia s našou prítomnosťou a vychádzame aj z, okrem iného z dostupnosti e, financovania EID a vychádzame aj zo situácie v kapitálových, na kapitálových trhoch, týka sa aj financovania miestných podporov, e, podnikov, pardon, ale ide aj o tzv. zelené aktivity, čiže prechod na také priemyselné postupy, ktoré sa, majú pozitívne ekologické dopady. Čiže otázka. Potrebujeme granty? Pretože sa to bralo doteraz ako samozrejmosť podľa toho, ako e, sa určuje štruktúra finančných inštitúcií. Čiže otázka, že vyzerá to tak, že všetko sa akoby presúva, a to ťažisko sa presúva na tieto finančné nástroje, ktoré sa spomínali doteraz. Ale my pôsobíme napríklad na mestskú infraštruktúru, doprava, e, financovanie malých a stredných podnikov, to bolo poprvé. Po druhé, ako aj hovoril jeden z predrečníkov, či finančné nástroje, alebo v našom prípade granty, či sú náhradou dobrých, e, kvalitných reforiem finančnej politiky a ako zladiť tieto veci. Ale prv, než e, sa začnem venovať tým 12 krajinám EÚ, ktorým pomáhame, Chcem povedať, že ako troška ináč nazerá EBOR na tieto aspekty. Ako používame my granty pri našom financovaní e, v juhovýchodnej, východnej, v oblasti juhovýchodnej Európy, na Balkáne a v časti Stredomoria. Že využívame určité financie, finančné e, postupy so zvýhodneným pre e, príjimateľov. A to sa týka aj krajina EU a rozlišujeme podľa typu aktivít, ktoré financujeme. Hlavne by mali byť orientované na komerčný aspekt, ale by mali byť e, na podporu verejných služieb. Záleží od toho, kto sú beneficienti a záleží samozrejme, v ktorom regióne, v ktorej krajine pôsobíme. Máme určité princípy, ktoré nám diktujú, ako využívať toto financovanie prostredníctvom grantov v celkovom pohľade na krajiny. Od, od Maroka až po Polska alebo od Ukrajiny až po Strednú Áziu. Určite chceme eh, pôsobiť tak, aby sme nevytláčali aktivity súkromného sektora mimo. Hej? A musíme samozrejme pôsobiť aj v záujme našich eh, <clears throat> akcionárov, tie od nich schváľujú jednotlivé projekty. Čiže správne využívanie grantov súvisí aj s tým, že prispôsobujeme k tomu, aby vznikla závislosť na takéto pomoci. Ďalší bod sú oblasti, kde chceme aktívne zabezpečiť, že projekty, ktoré generujeme, prinesú dlhodobý efekt, udržateľný efekt a že potom počase príjimatelia našej finančnej pomoci dokážu fungovať sami. Čiže náš mandát je samozrejme, aby sme nemenili klímu vnútorné usmernenia pri poskytovaní takýchto zvyhodnených finančných prostriedkov súvisí s tým, že musíme sa opierať o svoje vlastné finančné inštrumenty a musíme riešiť aj aspekt externality, ako už bolo povedané pred rečníkmi, trh je nedokonalý a toto musíme taktiež zohľadňovať. A musíme a chceme podporovať aj tých, ktorí začínajú v podnikaní. A EBOR teda sa snaží o využívanie týchto prostriedkov na podporu a zvýhodnených prostriedkov e, vo veľmi rozumnej miere a pomerne úsporne, práve aby nevznikal ten efekt závislosti na finančnej podpore. Čiže pokiaľ tých 12 krajín EÚ, kde pomáhame, chcem už spomenúť, že niektoré tie princípy, ktoré sa tu spomínali, sú uplatniteľné aj u nás a chcem sa sústrediť hlavne na financovanie zo strany EBOR, vy to niekedy nazývate aj oblasti, kde sa generujú príjmy. Týka sa to kapitálového trhu, infraštruktúry, investícií do teda kapitálových investícií, pomoc malým a stredným podnikom, ale aj nízkouhlíková ekonomika. Pre, prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku. Tieto aspekty sú samozrejme vyjadrené aj v našich výročných programoch. programoch. A Samozrejme sa realizujú ex ante hodnotenia pri týchto projektoch. Niekde sa spomínalo, že aj 150 strán máva takýto eh, operačný program a toto obvykle teda je, je pravda a toto všetko musíme prečítať. Investičná stratégia je veľmi dôležitá a proste je tu mnoho vznešených cieľov, ale ako sa to bude financovať, to je otázka praxe. Čiže aké reformy v politike by mohli viesť aj k udržateľným výsledkom. Takže to, čo sa týka strednej a juhovýchodnej Európy, snažíme sa zameriavať e, ťažisko týchto finančných nástrojov e, aj na treba e, vzdelávanie, na školstvo, zdravotníctvo. A niekedy je to, ako by sme trhali príslušným orgánom zuby. Proste oni by ináč chceli použiť tie granty niekedy. Ďalší bod. Finančné nástroje si vyžadujú aj inú úroveň sofistikovanosti z hľadiska implementácie takýchto nástrojov. Takže čo je dobré a čo je zlé pri grantoch? Samozrejme, videli sme aj cestou transakcií, že granty zohrali veľmi pozitívnu úlohu pri podpore investícií, ktoré nemusia nevyhnutne generovať nejaké príjmy. Keď spolufinančujeme napríklad obnovu regionálnych ciest, tak to neprináša okamžitý, okamžité príjmy. Sice nepriamo áno, ale určite pre danú vládu to môže byť veľmi dôležité z hľadiska e, politiky regionálnej inklúzie. Ďalej je tu financovanie projektov, ktoré samotné nedokážu pritiahnuť financie, či už zo súkromných alebo verejných fondov. To sa týka inovácií napríklad, ale často to týka len niektorých e, investícií v oblasti miest. A nakoniec sa môžeme zameriať aj na príjimateľov e, konkrétnych alebo na nejaké konkrétne otázky alebo regionálne priority. Napríklad ja som za zelených, za ekológiu, takže samozrejme podporujem projekty, ktoré sú zamerané na prechodku tzv. ekologickej alebo zelenej technológie. Vieme, že granty e, sa vnímajú ako, že sú menej komplikované z hľadiska e, využitia, ale aj samotné grantové projekty e, závisia od toho, ako sa dajú skombinovať tie finančné nástroje. Či už ide o prostriedky od národných bank alebo e, z Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj. Ako som už hovorila, doprava patrí medzi tie oblasti, kde by sa granty mali využívať. Ide o urýchlenie implementácie projektov, ktoré prepájajú rôzne lokality v Európe. Hovoril som už aj o regionálnych cestách, ale samozrejme, a toto je veľmi opakovaná téma u mňa, a to je potreba reforiem aj v samotnom verejnom obstarávaní. Čiže treba v tomto zaviesť patričné reformy, ale okrem toho sa to týka aj napríklad platieb pri využívaní ciest alebo železníc. A v tomto sa vyžaduje tiež patričná implementácia projektov, kde sa využívajú grandy. A nezabúdajme, že aj v oblasti dopravy by človek mohol uvažovať o tom, že sa využijú aj aspekty projektov PPP, čiže spolupráca so súkromným sektorom. Napríklad Slovensko je príkladom toho, ako sa finančné nástroje dajú využiť na to, aby sa uplatňovali takéto financie v PPP projektoch pri výstavbe ciest, respektíve diálnic. Takže regionálne prepojenia sú tiež veľmi dobrou sférou, kde sa dajú tieto prostriedky uplatniť. Ale pred niekoľkými týždňami sme sa zúčastnili na náročnej debate z hľadiska využívania prostriedkov s cieľom maximalizovať efektívnosť využívania týchto prostriedkov. Takže toto musia mať na mysli práve tí, ktorí rozhodujú o pridelovaní financií na cezhraničné projekty. Aj tu vidíme, že je tu priestor a nikto nedokáže poskytnúť lepšie financie než grant, povedzme. Aj to sa zvykne prediskutovať v tomto kontexte. Pokiaľ je o projekty v strednej a východnej Európe, predovšetkým v oblastiach vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, tak tam by sa vlastne mnoho neudialo bez grantov. A toto súvisí aj s potrebou reformovať túto sféru politiky, má úloha Eboru je v tomto nesmierne významná. Regionalizácia e, týchto služieb verejného, verejného, verejného záujmu, teda aj vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, elektriny a plyn a tak ďalej, tak tam je samozrejme ďalší priestor aj pre súkromný sektor, pre všetkým pri e, odpadovom hospodárstve zameranom na tuhý odpad. A tu sa dajú využívať tiež granty veľmi efektívne. Financovanie malých a stredných podnikov. Tu sú pre všetkým dve oblasti, kde vidíme veľmi dobré využívanie grantov, a to je inovácia a financovanie startupov. A okrem toho je tu využívanie finančných nástrojov v rámci Horizontu 2020 E, pri prechode na zelenú ekonomiku. Chcem povedať áno, granty áno, ale iba ako stimuly. Takže, ako už aj kolegovia na to poukázali, ide o to, aby došlo k návratnosti investícií a zvýšeniu energetickej efektívnosti. A vidíme, že trh sa uberá týmto smerom a EBOR to podporuje napríklad v Polsku, Sloven na Slovensku, Bulharsku. A tam vidíme síce 10 až 20 grantov a aj to znamená značný pokrok pri týchto programoch. Čo je dobré alebo zlé na finančných instrumentoch? Asi ťažko doplniť k tomu, čo už bolo povedané, ale samozrejme e, ide o to, aby finančné nástroje neboli komplikovanejšie než granty. Pretože je potrebné garantovať, e, že existuje nejaký základný kapitál a teda imanie a sme presvedčení o tom, že úloha finančných nástrojov sa má zamerať aj na to, čo bude vykrývať určité medzery na trhu. A v tomto zmysle existuje aj argument, prečo používať granty. Sú to vlastne veľmi atraktívnou formou z hľadiska využívania prostriedkov tam, kde v rozpočte je dostatok prostriedkov. E, možno sa to týka aj garancií, ale taktiež je tu schopnosť mobilizovať ešte viac než formou grantov, mobilizovať teda súkromný sektor. E, v strednej a juhovýchodnej Európe e, je tento systém financovania ešte v plienkach, dalo by sa povedať, ale dôležitá je aj schopnosť implementácie, aby tá bola silná. Čiže krajina, ktorá implementuje finančné nástroje, musí mať veľmi silné banky a agentúry, ktoré sa zamerávajú na rozvoj. Čiže to sa týka aj vytvárania fondov na implementáciu, čiže je tam potrebná aj skúsenosť, teda schopnosť opierať sa o skúsenosť. Ďalej chcem povedať ešte niečo o dvoch oblastiach, ktoré pokladáme za do istej miery problematické pri využívaní finančných nástrojov. Jednak využívanie garancií paralelne e, s programami grantov. Ako už poukázali aj niektorí predrečníci, existencia týchto paralelných e, systémov pri financovaní malých a stredných podnikov napríklad. Takže jedna oblasť, kde by sme chceli posilniť e, situáciu, je vlastne posilniť finančné nástroje na národnej úrovni aj európskej úrovni, pretože to dochádza k čom k miernej kanibalizácii trhu, totiž ak k tejto situácii doplníme ešte grantové programy, ktoré bežia paralelne s finančnými nástrojmi, tak sa dostaneme do veľmi ťažkej situácie pri rozhodovaní o tom, ako čo najlepšie to riešiť. Teda potom nevedia podniky, teda malé a stredné podniky, e, ktorou cestou sa ubrať. A aj pre vládu bude ťažké merať to, čo sa dosiahlo v rámci týchto programov. Okrem toho je to čoská ako lavinový efekt, keď hovoríme o poskytovaní základného kapitálu. Zdá sa, že tu existuje dostatočná miera financovania v strednej a východnej Európe, hlavne z hľadiska pohľadu dopytu na trhu, ale existuje tu potreba financovania rizikového, rizikového kapitálu, pretože tam je potrebný väčší objem financií, ak chceme dosiahnuť e, patričný rozvoj tých tzv. inkubátorov. A myslím, že v týchto oblastiach máme celkom dobré úspechy. A tým, že sme rozbehli viacero e, fondov na podporu základného kapitálu, myslím, že toto je práve vec chválihodná. A čo ešte dôležité, dôležitejšie, keď chceme budovať takýto trh, a nie len investovať i jednotlivo do základného kapitálu, tak je to významný krok. Vidíme tu temer akoby záplavu nových takýchto fondov, ktoré sa zameriavajú na základné imanie, na základný kapitál a na kapitalizáciu malých a stredných podnikov, ale to neznamená, že je to vždy čistá investícia. V podstate je tu veľký potenciál, že tieto e, kapitálové fondy e, sa dajú ďalej rozvíjať cestou investícií. Ak budú verejne podporované takéto fondy, tak budú investovať do podnikov možno len preto, lebo budú tieto podniky podkapitalizované a nebudú vlastne inej cesty a bude to samozrejme súvisieť aj s rozvojom tohoto kapitálového trhu. A nie, nemusí to byť vždy na jeho prospech. Okrem toho je tu aspekt ex ante hodnotenie týchto finančných nástrojov a čas, nieraz by to bolo dosť e, neúspešné alebo zbytočné, pretože e, napríklad niekedy neobsahujú odporúčania, ako upravovať tie finančné nástroje alebo nevidia úlohy finančných nástrojov versus granty a teda versus úlohu oproti úlohe grantov a tak ďalej. Po druhé, a chcem e, zopakovať, aké sú nevýhody takýchto investícií. To sa týka aj reformy polície. A bola by som veľmi opatrná, keď mám hovoriť o úlohe kondicionality. Opäť je tu tá myšlienka, že existuje určitý proces, ktorý sa odvíja od grantov vo viacerých oblastiach, či ide o investovanie, financovanie malých a stredných podnikov, alebo či sa to týka investovania do energetickej efektívnosti. Okrem toho by sa to nemohlo týkať iba požiadaviek e, štátu, ale ide o vytváranie podmienok pre udržateľnosť a pre náležité využívanie finančných nástrojov z hľadiska investícií do zacielených oblastí. Sú tu ešte dve ďalšie veci. Poprvé, grantové programy a ich e, dizajn alebo ich konštrukcia a, a, a keď hovoríme o príslušných bankách na podporu projektov, nevždy majú dostatok prostriedkov na teda nevždy existujú dostatočné prostriedky na projekty, ale to sa netýka konštrukcie daného projektu, ale ide o kapacitu konečných príjimateľov, o ich schopnosti. Či ide o podniky, ktoré sa týkajú, e, ktoré pracujú v oblasti likvidácie tuhého odpadu alebo či ide o zvyšovanie kapacity e, tých medzičlánkov a často sa potreby alebo často sa na potreby nereaguje adekvátne. A ja si myslím, že sme naznačili niektoré aspekty, kde by sme sa chceli touto cestou uberať a začal spolu s riadiacimi orgánmi v 12 krajinách EÚ v strednej a juhovýchodnej Európe. Proste tam fungujeme. Stretli sme sa aj s kolegami z Európskej komisie, pre všetkým s tými, ktorí sa venujú e, plánu externých investícií a hovorili sme o garanciách. Opäť e, aj tam sú nejaké nové myšlienky, ktoré sa objavili o tom, ako by sa dali získať a uplatniť prostriedky, verejné prostriedky aj do daného sektora a do istej miery sme presvedčení o tom, že takáto skúsenosť aj vďaka e, spolupráci s SVČ bude možné lepšie tieto prostriedky vyžiť v EÚ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za túto výbornú prednášku, ktorá odoznela v časovom limite. A teraz Dávam priestor debate. Teda otváram rozpravu. V prvom rade vítam pani spravodajkyňu, pani Gardie Zabal, ktorý dávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tu mám otázku, ktorá vyplynula z toho, čo som si vypočula vystupujúcich, hlavne pani Argitaju, ale potom odpovedala pretože tak ako som to počúvala, tak sa robila analýza istých finančných produktov a nástrojov, ktoré sa používajú a niektoré veľmi dobre nepoužívali, pretože sú zložité v časti kultúry a kreatívneho priemyslu. Podľa vašej skúsenosti, aké produkty a finančné nástroje by sme mali uchovať a vzhľadom, podľa, a teda vzhľadom na výsledky alebo nízku efektívnosť by sme eventuálne do budúcnosti mohli odstraniť. A v oblastiach a v politikách, kde sa používajú, kde je potrebné ďalej posilňovať túto časť finančných nástrojov, pretože nedostatok investícií a financovania je obrovský a stále sa nám nedarí ani využívaním európskeho rozpočtu, ani prostredníctvom finančných nástrojov nie sme schopní pokryť tie potreby. I'm sorry, Prepač, Edar. E, otázky sa týkali teda všetkých rečníkov, áno, dobre. Takže bol by som rád, keby sme najskôr e, odpovedali na otázky, ktoré práve zazneli. Dáme slovo teraz našim hostom, aby mohli odpovedať v takom poradí, ako si želajú. somebody cast the first stone, please. Niekto sa odvážte, nech sa páči, kto hodí prvý kameňom. Ja sa pokúsim. Stručne. Jeden zo základných problémov sa týka vytvorenia finančných nástrojov pre veľmi špecifické veci, dajme tomu kreatívny priemysel, Snažíte sa teda poskytnúť finančné nástroje podnikom, ale stredným podnikom, niektoré sú tvorivom odvetví, niektoré nie. Mohli by ste zvážiť, dajme tomu v balíku, že by to mohla byť snaha financovať niektoré druhé. Ale ja by som nevytváral finančné nástroje konkrétne zamerané na niektoré odvetvia. Myslím si, že e, by to nebolo dostatočne pokryté ďalej. V niektorých oblastiach e, sú dobré predpoklady pre finančné nástroje a tam je potrebné tam, kde je návratnosť, to zaistiť, ale bude si to vyžadovať konkrétne nástroje. E, dajme tomu, energetická účinnosť je typickým príkladom. Je množstvo budov, mnoho problémov, ktoré sa musia vyriešiť medzi nájomníkmi, majiteľmi budov. Teda tu finančné nástroje sú veľmi dôležité a prínosné. Dajme tomu rôzne mm, fondy mestského rozvoja a podobne to by sa dalo zvážiť, e, ale muselo by sa to podrobnejšie rozpracovať. Niektorí chcú vytvoriť konkrétne finančné nástroje pre mesta, niektorí chcú vytvoriť osobitné finančné nástroje pre vidiecké oblasti. Ja nechápem, z akej logiky vychádzajú. Viem si predstaviť, e, že by to mohlo spôsobiť problémy, ale myslím si, že ak sa budú takto spúšťať finančné nástroje pre všetko osobitne, pretože to fungovalo, dajme tomu, na budovách, v mestách, že to bude fungovať aj na vidieku, to sa mi nepozdáva. Myslím si, že Podniky sa dajú odfinancovať s finančnými nástrojmi, dajú sa vytvárať eh, podniky, dajme tomu v hospodárstve, tam sa to dá splatiť späť. Dajme tomu rôzne vidiecké hotely a podobne, ale nemôžeme eh, sa tváriť, že to bude fungovať všade. Ja by som eh, odporúčil hlavne to, aby sme sa nezameriavali príliš konkrétne na niektoré oblasti. Dajme tomu, keď je niekde veľmi živý rozvoj, dajme tomu v energetike, je tu snaha podporovať tieto nástroje, ale možno ehm, sa postupne tento sektor tak zefektívni, že už nebude ehm, v istom momente potreba financovania. Nemôžeme teda e, ukazovať prstom, ktorý sektor to potrebuje, ktorý nie, pretože veci sa veľmi rýchlo menia, možno o dva roky ehm, sa niektorý sektor natoľko rozvinie, že už, e, tak povediať, zvýrastie z potreby finančných nástrojov. Nech sa páči, odovzdám veľmi rád slovo kolegom, ak to chcú doplniť. Je isté ešte čo zlepšovať aj na moje odpovedi. Pani Harmita, nech sa páči. Niekoľko doplnení, ale v podstate súhlasím s tým, čo už povedal kolega predo mnou. Napadli mi štyri veci. Poprvé, to, čo sme e, zaznamenali, sa zameriava na využívanie tých najrizikovejších e, finančných e, nástrojov, aj tu sa v podstate podporuje eh, to, eh, čo majú banky eh, v sebe. A síce, že prahnú po riziku. Mali by sme sa však viac zamerať na podporu malých sredných podnikov a taktiež by sme sa mali zamerať na financovanie dlhu. To totiž úplne chýba. Mohlo by sa to tak trošku doviesť, tak povediať, z USA, aby sme trošku viac oživili naše banky v snahe ísť do väčšieho rizika, aj keby ste vyžadovali vašu podporu eh, aspoň z počiatku ďalej druhá oblasť. Um, investície do eh, majetku, aj tu sú potrebné kroky, tak aby to viac podporovali inovácie, ďalej tretia oblasť. Už to naznačil Jorge, ale musíme to tiež zvážiť a my sme preto boli proti finančným nástrojom na úrovni Európskej únie. Týka sa to financovania klimatických zmien, teda energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie a tak ďalej. Ďalej, veterná energia, solárna energia, to zrejme už nebude potrebovať žiadne finančné nástroje, ale akékoľvek pokrytie rizika imania, dajme tomu v prípade biopalív, tam by boli potrebné záruky a preto miestne investičné platformy by mohli vzniknúť, e, dajme tomu za účasti miestnych e, firiem, aby sa to masovo mohlo odfinancovať tieto projekty energetické účinnosti. A ešte po štvrté, mm, to je v podstate taká zabudnutá sirota, e, hospodárstvo sa často spomína, ale hospodársky biznis, agribiznis, tam sú naozaj naliehavo potrebné finančné nástroje. Nemáme dostatok času to príliš rozvádzať do podrobnovňa. Myslím si, že tu Európa zaostáva, najmä v strednej a východnej Európe, z hľadiska udržateľných finančných nástrojov, ktoré by mohli oživiť hospodárstvo, aby e, sa to posunulo o mnoho viac e, na úroveň ziskovosti, aby to nebolo tak výrazne závislé od grantov. Ešte niekto, nech sa páči. Bueno, pues la verdad es que estoy ja sa zhodnem s tým, čo povedali kolegovia. Ak sa pozrieme na nástroje, ktoré spúšťame v tomto období, alebo sa o to snažíme, jediný, kde by vstupovala celonárodná administratíva, to je projekt pre energetickú účinnosť. Myslíme si, že má tu možnosť a tam je aj potreba financovania, ale nezabúdajme, Hlavne v prípade súkromného bývania je to veľmi zložitá téma v takej krajine ako je Španielsko, kde väčšina obyvateľstva žíva v kondomíniách alebo teda v komunitách legislatíva je veľmi zložitá, je potrebná jednomyselnosť pri hlasovaní o čomkoľvek, takže je zložité to aplikovať v takomto prostredí. V prípade firiem sme mali skúsenosti e, v júli 2013, e, kde sme začali e, pracovať s firmami energetických služieb a financovali sme aj projekty súkromného sektora energetické projekty pre verejné budovy, ale väčšina nástroja išla súkromným entitám a trh energetických služieb nám sa zdá e, začínajúci, aspoň tak, ako to my vidíme pri aplikáciu týchto nástrojov. K ostatným nástrojom zhodnem sa na tom, že pre príliš špecifický sektor urobiť špecifický nástroj nie je to asi veľmi zaujímavé, ale keby sme klasifikovali alebo vytvorili určitý nástroj pre určitý typ financovania, či už ide napríklad o rizikový kapitál alebo a tak ďalej, tá, tam je potreba financovania. Ale problém nie je len potreba financovania. V prípade Španielska tam, kde je najviac potrebný rizikový kapitál, je tam, kde nemáme štrukturálne fondy, alebo kde tieto spolu s tradičnými programami pomoci sa viac ako spotrebujú, takže stiahnuť zdroje z týchto tradičnejších nástrojov môže byť dokonca aj traumatické pre rozpočet a tam je tiež problém Teda nie len potreba financovať, ale aj kde. A mať väčšiu flexibilitu na národnej úrovni napríklad, aby sme mali takéto nástroja na pokrytie celej krajiny, to by bolo veľmi užitočné. Je to naša skúsenosť z iných nespolufinancovaných nástrojov, pretože dochádza k nerovnováhe a nie je to problém zdrojov, ale chýbajú dostatočne kvalitné projekty a na financovanie inovácie alebo úvodných kapitálov. Je tu veľká možnosť v tomto sektore, ale je veľmi dôležité stanoviť riadiacu metodológiu, ktorá bude vhodná pre každý, eh, pre, pre ten, ktorý nástroj. My sme v minulom období spustili nástroj pre inovatívne firmy. Nebolo to sektorové, bolo to pre všetky sektory a bol e, spravovaný finančným sprostredkovateľom a nakoniec to nefungovalo, pretože tie požiadavky, ktoré sa vyžadovali, Finančný systém to považoval za veľmi zložité, to, čo som spomenul pri tom overovaní. Takýto istý nástroj, kde by sprostredkovacou entitou bola entita, ktorá má podporovať financovanie inovatívnych firiem, tento istý nástroj alebo podobný fungoval pretože sprostredkovateľ bol určený špecificky na tento typ trhu. Takže veľmi často to závisí od toho, ako sa postaví ten uh, ktorý projekt. Ďakujeme. Teraz dávam slovo pravej časti pódia. Pán Zdechovský, nech sa páči. Je, pane predsedo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto diskusiu. Niekedy som sa ale usmieval, pretože vo svojich odpovediach ste aj prezradili kritiku tohto výboru a niektorých opatrení, ktoré sa pomocou finančných nástrojov robia. Padlo tu, že niektoré finančné nástroje sa robia na podporu startupov, ktoré nezískajú dlhodobú podporu. A tiež sa povedalo, že veľa startupov alebo tých majiteľov startupov nemá schopnosť tie projekty manažovať a udržať, čo ja vidím ako obrovský problém. Pohybujem sa v komunite startupov už 13 rokov a vidím, čo, aké startupy sa z EU peňazí podporujú. Nemajú logiku, nemajú nadväznosť na nejaký biznis plán, sú neudržateľné. A ide vlastne o peniaze vyhodené do vzduchu, pretože do dvoch, troch rokov sa startup pri prvých ťažkostiach rozpadne a keď dojde to financovanie Formálne veci sa síce zohľadňujú, ale neberie sa do úvahy dopad startupu do prostredia, či skutočne tá firma má nejakú nadväznosť na ďalší trh. V prípade, že startup nie je schopný patentovať svoju aplikáciu alebo vynález, tak príde niekto iný, kto je finančne lepšie zaistený a skopíruje ten nápad a potom tá podpora vyjde na vnívoč. A to je obrovský problém. A ďalší problém, selektívny efekt projektov, ktoré sa financujú z finančných nástrojov. Áno, my financujeme, ale neberte ma doslova, v Českej republike nejaký projekt, ale tento v Polsku nemá žiadnu nádveznosť. V Česku sme niečo vyriešili, ale EÚ bez toho, že by sme videli, že tá cesta skončí v poli alebo projekt e, skončí len čiastočne a nebude mať nadväznosť na, Polko, na Polsko, neprinesie konečný efekt. A to je aj veľký problém tých e, spomínaných projektov v Španielsku či inde. A všeobecná otázka Veľa bank má v súčasnosti dosť obrovské finančné možnosti investovania, ale neinvestujú do rizikových projektov tak ako predtým, lebo nie sú schopní konkurovať v oblasti bývania rôznym finančným nástrojom alebo podporám, ktoré sa dávajú Jeden príklad, moja rodina mala obrovský barák. V 30 rokoch sa vytvoril ako projekt na bývanie, tzv. sociálne bývanie. Urobili sa malé byty, a rodina z toho financovala ďalšie projekty, ale teraz, keď mám veľa nástrojov a možností, napríklad v koheznej politiky podporiť tieto projekty a zaplatiť ich napriamo, tak je obrovský problém konkurencie schopnosti, aby človek vytváral v oblasti bývania podobné projekty. Je potrebné o tom diskutovať, ako s týmito finančnými nástrojmi lepšie alebo inak nakladať, aby neboli konkurenciou v niektorých krajinách dosiaľ zavedených praktik alebo fungujúceho trhu, aby tie finančné nástroje fungujúci trh nenarušili. A to je ten môj názor, keď vidím niektoré komentáre a bol by som veľmi rád, keby ste mi povedali, ako to vidíte vy. A pokiaľ ide o reformy Nebudem konkrétne zachádzať ku konkrétnym príkladom, ale ja sa naozaj smejem. V mnohých krajinách je to neriešiteľný problém. Buď nemáte skutočne efektívne vymáhanie práva a keď tie peniaze dáte, oni sa jednoducho stratia keď je to financované inak nech z vlastných strojov, tak sú trojnásobné ceny a je veľmi ťažké akokoľvek a čímkoľvek pomáhať a ten pákový efekt v mnohých uh, projektoch nebol 5 krát či 7 krát, ako sa spomenulo, ale možno bol nulový alebo marginálny oproti tomu, než keby sa to financovalo z komerčných peňazí. Takže prebehla, prebe, alebo hovorilo sa tu o problémoch dosť široko zameraných. Chce sa niekto k ním vyjadriť? Nevidím, že je tu veľké nadšenie z vašej strany. Možno ja sám, ak dovolíte, v krátkosti zasňahnem do tejto diskusie. Ak v danom členskom štáte sa buduje nejaká cesta a pritom sa na začiatku vôbec nevie, či tam bude nejaká, nejaký synergický e, efekt na európskej úrovni, tak e, sa potom hovorí o tom, do akej miery je tam tá pridaná hodnota európska. Možno sa ani e, nerátalo na začiatku, že tam bude nejaká európska synergia. Pravda. Toto je len komentár vášho komentára. Ja by som chcel povedať takto. Išlo tu o dlhý zoznam rôznych vecí. Granty a, finančné nástroje fungujú dobre vtedy, keď implementačné orgány vedia s tým narabať. Keď sa buduje nejaká cesta, ktorá nevedie nikam, tá by sa nakoniec v prvom rade nemala vôbec stavať. Pretože keď sa dobre prostriedky nevyužijú, tak by mali späť. Proste keď sa buduje niečo, čo nemá budúcnosť, keď vlastne neexistuje návratnosť takýchto investícií, tak to nemá zmysel. Samozrejme, nakoniec ten e, štátny orgán by mal zaplatiť no, tú, alebo by mal vrátiť tie prostriedky v takomto prípade zlé investície. Samozrejme, takéto niečo by sa nemalo stávať. A tí, ktorí implementujú, e, by mali mať jasno. A určite ide o to, aby takýto chybný jav sa nešíril, ak nastane. Samozrejme, krajiny, ktoré dobre využívajú projekty, majú aj patričné kapacity. Čiže tu nie je problémom ten samotný finančný nástroj. Samozrejme, nemôžeme obviňovať ten finančný nástroj za to, že niekto e, robí takýto projekt a potom to nedopadne dobre. Možno z mojej strany, pokiaľ je o podporu malých a stredných podnikov a čo sa snažíme podporovať. Myslím, že sa musíme dobre zamyslieť aj nad tým, ako a koho podporujeme. My podporujeme rôzne typy finan- finančných nástrojov pri startupoch. Napríklad máme programy, ktoré sa týkajú malých startupov a prichádzajú s niečím veľmi inovatívnym a teda napríklad sa zameriavame na veľmi inovatívne startupy. Tam máme pre ne k dispozícii aj e, programy, ktoré majú charakter rizikových investícií a týmto smerom sa potom dajú štrukturalizovať aj príslušné finančné nástroje. Asi sa zhodneme na tom, že z hľadiska rámca politických podmienok je určite toto významný aspekt pre akékoľvek finančnú pomoc. samozrejme, máme skúsenosti aj e, zo Severnej Afriky, aj z krajín, kde politický rámec je veľa horší než ten, ktorý vidíme v Európe. Takže samozrejme tam tiež treba hľadať špecifické konkrétne formy finančných nástrojov. A v krajinách, kde existujú nejaké problémy, tam tiež musíme zvážiť, ako a ktoré finančné prostriedky použijeme. Ďakujeme pekne za tento názor. A keďže máme ešte troška času, tak poprosím Ejdar, či si neželáte vyjadriť sa k tomu, čo tu bolo povedané. Nie, nič si neželáte povedať. Dobre. Ak teda nemáme ďalšie otázky, potom by som poprosil pani spravodajky, aby zhrnula dnešné, dnešnú rozpravu. Ďakujem pekne, pán predseda. No záver, neviem, či to uzavriem, ale myslím, že sú tu dobré úvahy, ktoré budeme musieť analyzovať do budúcnosti a možno sú tam aj niektoré odpovede, ich vysvetlím. Objednali sme štúdiu a zorganizovali sme toto verejné, verejné vypočutie, aby sme vedeli, či môžeme systematizovať využívanie jednotlivých finančných nástrojov a subvencií, pôžičiek a podobne a ak môžeme jasne zadefinovať, aké charakteristiky môžeme dať, aby sme zadefinovali a využili ten či ktorý finančný nástroj a nemôžeme to takto systematizovať a podľa vystúpení rečníkov sme pochopili, že to závisí od krajiny, od sektora, od finančných sprostredkovateľov, ktorí sa používajú, alebo či sa to môže kombinovať s fondami. Takže tá systematizačná schéma nie je možná. Mnohí spomenuli alebo uviedli to, že by sme potrebovali overa širšiu definíciu používania finančných nástrojov, aby sme ich mohli prispôsobiť potrebám. A ja chápem túto požiadavku, aby sme neobmedzovali ten rámec aplikácie, ale politici často chceme vplývať na určité konkrétne politiky a tu je veľmi ťažké vedieť, kde to nejakým spôsobom preháňame a kde zase tú definíciu finančného nástroja zbytočne obmedzujeme a kde máme väčší manévrovací priestor vplyvo napríklad kultúra, kreatívny priemysel a tak, diel, a tak ďalej. Cieľom tohto nástroja bolo to, aby práve tento priemysel sa mohol zúčastniť, aby mal prístup z financovania európskeho rozpočta, ale keď je to také malé a detailné, tak sa nám ten cieľ nepodaril a nájsť tú rovnováhu medzi politickým smerovaním alebo usmernením využívania verejných peniazí, ktor- peňazí, ktoré chceme dať a tými potrebami, tak to budú tie, tá rovnováha, ten rovnovážny bod, to by sme mali dosiahnuť. A tie požiadavky, ktoré sa kladú. Je pravda, že väčšina finančných nástrojov alebo projektov, ktoré sa financujú, tam sa predpokladá nejaká ekonomická návratnosť a to už je samo o sebe pozitívne a nemali by sme definovať a stanovať toľko požiadaviek a kritérií a administratívnych e, ťažkostí aby, ale stále ide o verejné financie. Samozrejme nejde, je rozdiel, či ide o subvenciu alebo finančný nástroj, ale sú prípady v prípade záruk, kde sa tie verejné financie môžu stratiť, ak ten projekt nezafunguje a jednoducho tie peniaze sa e, stratia alebo sa dostanú mimo európskeho rozpočtu. rozpočtu. Takže tu nejde len o výšky ale my ako politici sa musíme uistiť, že tie kritéria sa jednoducho splnia. A samozrejme to súvisí s tým, čo sa povedalo aj na úvod, s tým vyhodnotením ex ante v minulom období, keď sme pracovali na budúcich finančných nástrojoch, teda na tých, ktoré máme v tomto mandáte, tak sme pripisovali veľký význam hodnoteniu ex ante, ale potom sme skonštatovali, že sme tomu pripísali až taký veľký význam, že niektorý z tých nástrojov sa stal jednoducho neúčinný a že sa z finančného nástroja sa stal, a stala administratívna prekážka a neumožňuje eh, jednoducho využívanie Európska komisia je za to viacej zodpovednejšia a my spolu s tom budeme musieť e, prejsť a to, čo povedal Jorge Núñez, e, ísť nejakým spoločným formátom, aby všetci odovzdávali rovnaké informácie, aby to bolo porovnateľné. Zaznamenávam, a už sme to viackrát počuli a tu sa to potvrdilo, potreba uľahčiť kombináciu finančných nástrojov a subvencií a priori na papieri. Je to síce možné, ale zdá sa, že v praxi uviesť tie požiadavky do praxe sú také zložité a protirečivé, že jednoducho sa to nedá urobiť. A teda zjednodušenie už v tom finančnom nariadení. Neviem, či sa nám podarilo to zjednodušenie. Uvidíme, čo vyjde z rokovaní o finančnom nariadení, ale jedným z cieľov bude zjednodušiť celé to množstvo pravidiel a umožniť ich lepšiu kombináciu. Tiež musíme vylepšiť e, definíciu finančných nástrojov, hlavne pre rozdelenie kompetencií a snažiť sa e, prerozdeliť ciele, aby sme zabránili duplicite a prekrývaniu rôznych nástrojov. O tomto sme diskutovali v prípade FC, pretože sme videli, že časť tohto plánu sa prekrývala s horizontom 2020 ďalšia časť z Connecting Europe Facility alebo s programom COSME. A potom je tu celá séria nástrojov, ktoré sa navzájom prekrývajú a nikto nevie, kedy, ako a čo používať. A tá flexibilita, áno. Tuto, toto slovo, aký používame každý deň nezávisle od témy, o ktorej hovoríme, ale nedarí sa nám nájsť tú správnu flexibilitu. Tu ide o flexibilitu moca prispôsobiť potrebám trhu každej krajiny, dokonca potrebám každého regiónu či špecifikám toho, ktorého regiónu. A uvidíme, ako sa nám to podarí aj v budúcich finančných eh, nariadeniach a nástrojoch, či sa nám táto flexibilita podarí. A ešte technická asistencia, veľmi dôležitý bod, áno. Hovorili sme o jej potrebe, aby sme vytvorili kapacitu možnosti užívania týchto fondov a finančných nástrojov. Ľudia často vedia, že existujú, ale nevedia ani ako fungujú, ani na čo slúžia. A práve tá technická pomoc a poradenstvo na vylepšenie tejto kapacity a na využívanie finančných nástrojov. Záverom. Na úvod som povedala, že ste neodpovedali na tú otázku s veľkým O, nie že by ste na ňu nechceli odpovedať, ale pravdepodobne na ňu ani nie je odpoveď. V tom zmysle, že do budúceho mandátu či obdobia budeme musieť začať rozhodovať o množstve financí, ktoré sa dajú k dispozícii finančným nástrojom a množstva financí, ktoré dáme k dispozícii niektorých subvencií pre určité verejné politiky a vlastne tam dojde k skutočnému boju medzi tými, ktorí obhajujú ten či ktorý typ financovania. Hlavne v kontexte, keď je rozpočet, ktorý je stále menší a menší a chceme zároveň rozšíriť kompetencie EÚ. Ja dúfam, že sa nám podarí e, sa dostať z tohto začarovaného kruhu. Ďakujem. Ďakujem rather complete. Ďakujem veľmi pekne, naozaj ste boli veľmi skromná v vyjadrení. Ale pokiaľ ide o záverečné vyjadrenie z mojej strany, myslím, že je veľmi dôležité pre tento výbor, aby sme pochopili čo najviac, pokiaľ ide o túto zložitú tému a zložitý charakter finančných nástrojov. Dnes vďaka vašej vynikajúcej príprave, e, za ktorú chcem poďakovať a vysoko si ju vážim. Vďaka tomuto sme teda dnes sme vzdelanejší. Lepšie chápeme, čo sú finančné nástroje a viac sme sa dozvedeli o tom, ako ich vytvárať, ale navyše sme sa zamerali aj na to, ako a kedy ich používať aj v zložitých situáciách. Vypočuli sme si veľmi cenné názory z Nemecka, e, zo strany banky, ktorá podporuje podnikanie. Tiež sme si vypočuli aj kritické názory a ja osobne e, si myslím, že je tu jedna vec, na ktorú by sme sa mali v našom úsilí sústrediť, aby sme dali do poriadku ten ten chaos tým, že dochádza k prekrývaniu e, nariadení, tak jak to by bolo spomínané, také kafkovské nariadenia. A dokonca ste spomínali, že niekedy sú tie reštrikcie z hľadiska regulácie dosť e, až e, prílišné. A okrem toho, Nakoniec e, sa tu hovorilo aj o ťažkostiach s využívaním finančných nástrojov. Spomínalo sa tu aj niekoľko konkrétnych prípadov s využitím garancií, to, čo bežalo paralelne so systémami grantov. Myslím, že toto je niečo, s čím by sme mohli niečo urobiť práve, keď ide aj o nedostatočne skúsených e, pracovníkov, ktorí spravujú granty na úrovni riadiacich orgánov napríklad. Takže môžem povedať, že toto vypočutie bolo veľmi plodné a ešte raz by som chcel poďakovať každému z vás za vynikajúcu prípravu, ktorú ste absolvovali, aby ste nám mohli predniesť svoje príspevky. Zajtra bude pokračovať naše zasadnutie výboru o 9.00 v tejto miestnosti. Tým končím dnešné zasadnutie.